Okay. Good morning. Uh, Dobrý deň, dámy a páni. Vítam vás na medziparlamentnom stretnutí uh, v výbore pre občanské práva, slobody a vnútorné záležitosti Európskeho parlamentu a bude sa to týkať stavu implementácie uh, balíka na ochranu osobných údajov. Som veľmi rád, že vás tu všetkých môžem privítať. Usaďte sa a prosím, využite aj tlmočenie v prípade potreby. V dispozícii máme teda sluchadla, nastavte si správny kanál. Aj hlasitosť, ak by ste potrebovali, aby ste mohli našu diskusiu sledovať. Kolegyne a kolegovia, poslankyne a poslanci národných parlamentov, vážení hostia, vážení rečníci, je mi potešením ako spravodajcom pre Všeobecné naredenie ochrany údajov otvoriť toto zasadnutie týkajúce sa implementácie balíka na ochranu údajov v podstate v predvečer jeho e, začiatku uplatňovania. Som veľmi rád, že môžem predvi- e, privítať všetkých vás na e, tomto e, veľmi dôležitom medziparlamentnom zasadnutí výboru. Som rád, že tu máme dnes 35 poslancov národných parlamentov a komôr, ktorí sú zo 17 rôznych členských štátov a jednej krajiny Európskej Európskeho hospodárskeho priestoru Norska. Je to pre mňa jasným indikátorom toho, že národné parlamenty majú veľký záujem o dnešnú tému. 27. apríla 2016 Európsky parlament a Rada prijali nariadenie 2016-679, teda Všeobecné nariadenie o ochrane údajov, a smernicu 2016-680 čo je um, smernica ochrane údajov pre e, účely prestovania práva. Tieto dva nástroje dosiahli zásadný prelom v právnom rámci európskom na ochranu osobných údajov a vznikol moderný, robustný a konsistentný právny rámec. Nový balík na ochranu údajov zosúľaďuje tento právny rámec s Lisabonskou zmluvou a modernizuje ju, aby sa zohľadnil vývoj v oblasti IT podstate expózia nových technológií, ako aj globalizácia a výzvy, ktoré zo sebou prináša terorizmus a zločin. Nové e, zákony na ochranu údajov v Únii etablujú moderný, silný a konzistentný legislatívny rámec e, e, všetkých politik EÚ Posilňuje sa ochrana práv jednotlivca na ochranu osobných údajov, čo zohľadňuje povahu ochrany údajov ako základné právo v Európskej únii. Na jednej strane toto nariadenie stanovuje jednotný súbor pravidiel, aby sa jednotne uplatňovali tieto pravidlá na všetkých občanov a firmy, a teda aby bola harmonizovaná, eh, aby bol harmonizovaný eh, priestor a jednotná ochrana jednotlivcov. A na druhej strane smernica, o, eh, ktorá je určená pre orgány presadzovania práva, etabluje harmonizovaný rámec na spracovanie osobných údajov v mm, činnosti orgánov presadzovania práva, tak na domácej úrovni, eh, ako aj v výmene eh, medzi jednotlivými orgánmi. E, nariadenie sa bude uplatňovať od 25. maja 2018. Policajná smernica sa uplatňuje už od 6. maja po dvojročnom období, ktoré dostali členské štáty na to, aby implementovali tieto nástroje do národnej legislatívy, aby svoju národnú legislatívu prispôsobili novému právnemu rámcu. Národné parlamenty sa veľmi intenzívne podielali v priebehu týchto dvoch rokov na príjmaní e, národnej legislatívy, ktorá implementuje implementuje tento balík na ochranu údajov. Vzhľadom na ich kľúčovú úlohu v tomto procese sú v jedinečnej pozícii a môžu sa s nami podeliť o svoje názory a skúsenosti s implementáciou tohto balíka, čo je vlastne účelom dnešnej schôdze. Avšak dl- napriek dlhému prechodnému obdobiu je znepokojujúce e, skonštatovať, že viaceré členské štáty nedodržia termín 25. respektíve 6. mája z čoho vzniknú problémy, jednak čo sa týka dodržiavania tohto základného práva a e, to vo vzťahu k subjektom dát, ako aj firmám a e, dotknutým organizáciám. Máme dnes štruktúrovanú schôdzu tak, aby sme riešili inštitucionálne aspekty, dopad na súkromný sektor, vrátane malých a stredných podnikov, technologické inovácie a dopad GDPR a v neposlednom rade aj implementáciu tzv. smernice pre orgány presadzovania práva. Všetci dnešní rečníci sa na rôznych úrovniach a z rôznych uhlov podielali na tomto procese uplatňovania nového rámca. Čo sa týka tlmočenia, e, tlmočenie je vo všetkých jazykoch EU EÚ k dispozícii, okrem teda Gelčiny. Než začneme dnešnú schôdzu, chcem vám e, pripomenúť, ako štruktúrujeme rozpravu. Slovo dostanú e, na striedačku dvaja poslanci národných parlamentov a jeden poslanec Európskeho parlamentu, až kým sa vyčerpa zoznam rečníkov. Členovia národných parlamentov, ktorí sa chcú vyjadriť v rozprave, e, tých prosíme, aby vyplnili svoje farebné kartičky, ktorými sa prihlásia do rozpravy. Potom ich mm, odovzdajú tu sekretariatu po mojej pravej ruke. Čiže ku každej časti sa treba prihlásiť do diskusie. Mm, No a e, na základe toho bude zostavený zoznam rečníkov podľa toho, ako sa kto prihlásil do e, rozpravy a europoslanci môžu mi naznačiť, že sa hlásia o slovo. E, ešte chcem pripomenúť, že vzhľadom na to, koľko rečníkov sa prihlási do rozpravy, bude možno potrebné obmedziť rečnícky čas, aby všetci sa dostali na rad. Obyčajne je rečnícky čas 2 minúty. No a napokon chcem pripomenúť, že obed ponúk po, sa podáva na treťom e, poschodí tejto budovy po e, druhej e, časti dnešnej schôdze. Toľko teda na úvod. A ešte niekoľko krátkých slov z mojej strany. Ešte pred nadobudnutím účinnosti GDPR nariadenia je jasné, že my ako Európania nielen Mm, chceme chrániť naše údaje, naše spotrebiteľské štandardy na európskom trhu lepšie než v minulosti, ale e, stanovujeme tiež aj globálny štandard v ochrane údajov a súkromia, čo mnohí budú v globálnom meradle nasledovať a mnohé štáty na svete e, sa už teraz snažia prijať podobné ustanovenia, alebo už prijali podobné ustanovenia e, vo svetle európskych zákonov, ktoré prijal parlament a rada. Týmito slovami by som rád e, začal prvú časť. Nebudeme strácať čas. E, týka sa to implementácie Všeobecného nariadenia ochrany údajov, e, inštitucionálne aspekty. A som veľmi poctený, že môžem privítať pani Andreu Jelinek, ktorá je Eh, riaditeľkou Rakúskeho orgánu na ochranu údajov a je novozvolenou predsedničkou pracovnej skupiny podľa článku 29, čo sa čoskoro zmení na Európsku radu na ochranu údajov. Vedľa nej je pani eh, Katažina Šimielevič z Panopticum Foundation, viceprezidentka EDRI, čo je Európska iniciatíva digitálnych práv. A vedľa nej je pani Christine Enion, eh, poslankyňa francúzského parlamentu. Srdečne vás tu vítam, ďakujem, že ste prišli a bez nejakých ďalších slov dávam slovo najprv pani Andrej Jelinek, 10 minút. Vypočujeme si jej prezentáciu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Prajem vám e, dobrý deň. Ďakujem za pozvanie, vážený pán predseda, vážené poslankyne a poslanci. Nebudem vás nejako zdržiavať nejakými úvodnými rečami. V nadchádzajúcich desiatich minútach by som vás rada uniesla do sveta malého orgánu na ochranu údajov a do sveta pracovnej skupiny podľa článku 29. Predseda povedal, že pred viac ako dvomi rokmi teda vstúpila do platnosti, na, do platnosti toto nariadenie, ale nielen firmy mali teda dva roky na to, aby sa pripravili E, že e, sa bude uplatňovať toto nariadenie, ale samozrejme museli sa tomu prispôsobiť aj úrady na ochranu údajov. Začnem tým najdôležitejším, čo sme v Rakúsku urobili. Minulý rok sme urobili plán, e, nielen jeden, ale viaceré, Vyskúšali sme ten medzinárodný mechanizmus One Stop Shop, urobili sme si teda takú skúšku na základe fiktívnych príkladov s reálnymi firmami, zapája sa do toho aj ďalšie úrady na ochranu údajov, maďarský, luxemburský. A uvideli sme teda jednu vec, že je rozdiel, či sa e, nejaká legislatíva číta, človek si myslí, že tomu rozumie a píše k tomu komentáre, alebo či sa legislatíva uplatňuje. Bolo to veľmi dôležité cvičenie a toto cvičenie nám pomôže 25. mája v praxi dobre e, realizovať e, tie nové ustanovenia spolu samozrejme s ďalšími partnermi. Museli sme zmeniť internú štruktúru nášho úradu, museli sme ju prispôsobiť, to sa teda tiež 25. E, mája u nás začne uplatňovať kolegyňa a kolegovia, boli samozrejme vyškolení Takisto si e, teda sami spracovali toto všeobecné nariadenie. Už pred dvomi rokmi sme začali s tým, že každý právnický e, teda zamest- každý zamestnanec, ktorý mal právnické vzdelanie, si e, teda, tak povediať, spracoval istú časť toho nariadenia, potom sa o tom podala správa, vypracovali sme si vnútorné usmernenia, máme nové pravidlá, samozrejme na národnej úrovni, napríklad sme pripravili web stránku na ten 25. maj, celé tie formuláre národné sme prispôsobili, takže aj tu vidíte, že sme mali veľa práce. No a potom e, sme pripravili ten tzv. E, biely zoznam, ten už je e, pre, Sloven- pre Rakúsko ukončený, čo skoro bude zverejnený. Viete, že toto je vlastne ten zoznam, podľa ktorého národné orgány na ochranu údajov môžu Eh, skonštatovať, eh, že teda nebude sa robiť nejaká ďalšia eh, dopadová štúdia. Okrem toho sme robili nábor nových pracovníkov, ktorí teda začnú nás pracovať od 1. júla. Potom Rakúsky parlament už v júli 2017 prijal e, zákon o prispôsobení sa ochrane údajov. Aj na to sme si museli najprv zvyknúť. To tiež e, začne platiť od 25. mája. Aj na to boli e, pracovníci vyškolení. A ešte teda vám poviem, aké sú naše budúce úlohy pretože nielen firmy majú nové úlohy, aj my máme nové úlohy, len tak ako prehľad by som uviedla, že tie biele polička, e, to sú úlohy, ktoré máme už teraz. Jednak e, ako zaobchádzať so sťažnosťami, ako e, posudzovať zákony, a ako teda robiť individuálne poradenstvo alebo dávať k dispozícii podklady na presadzovanie, presadzovanie práv jednotlivcov. No a potom Máme ešte teda e, register takých kmeňových čísel. Všetko to, čo tu vidíte v sivou farbou, to sú nové a dodatočné úlohy, ktoré musíme prevziať. Čiže my ako úrad máme naozaj celý rad nových úloh a dúfame, že sme sa na to riadne pripravili. Jednou zásadnou úlohou bude úzka spolupráca s inými orgánmi na ochranu údajov v celej Európe čo sa týka toho princípu One Stop Shop, e, je veľmi chválihodné a pozitívne, že teda už nemusia jednotliví stažovateľia behať od štátu do štátu a od úradu k úradu v Európe, ale že my ako úrad e, to urobíme za nich. Avšak nielen národné úrady sa pripravili na e, to, že nariadenie vstúpi do platnosti, ale aj pracovná skupina článku 29 sa pripravovala, a teda samozrejme nielen skupina samotná, ale najmä prijala usmernenia pre firmy. Zatiaľ je to 14 usmernení. Na jednej strane Data Protection Impact Assessment, Data Portability, potom je tu usmernenie k e, Data Protection Officers a tak ďalej. E, Môžete si to samozrejme všetko prečítať na web stránke čl- uh, e, skupiny článku 29. Tieto usmernenia sme máme k dispozícii v Rakúsku, tak v angličtine ako aj v nemčine, ak je to už preložené popri ďalších pokladoch, podkladoch, ktoré sme dali k dispozícii. Čo sme ešte urobili v pracovnej skupine článku 29 za posledné dva roky s významnou podporou EDPS sme pripravili sekretária EDPP. Viete, že to je e, teda ten úrad, e, ktorý e, vlastne podporuje EDPS v jeho úlohách a viete tiež, že Európsky, e, Európska, e, teda, mm, Európsky výbor na ochranu údajov, to je nový orgán s rozhodovacou pravomocou. Samozrejme, interne Ehm, medzi týmito úradmi na ochranu dajú sme si teda tiež vymieniali skúsenosti, pokiaľ ide o prípravu na ten mechanizmus One Stop Shop a spolupracovali sme eh, v pracovných skupinách. Trošku som už toto predbehla. Úzka spolupráca orgánov alebo úradov na ochranu údajov ehm, bola o tom, že stretávali sme sa nielen v pléne, ale samozrejme aj v pracovných skupinách eh, na nižšej úrovni, aby sme sa pripravili aj tam na mm, vstup do platnosti nariadenia. Eh, tento výbor, ktorý podporuje sekretariát, eh, EDPS dáva k dispozícii tento sekretariát, za čo som veľmi vďačná, teda bude to pod výlučnou kontrolou a s usmenením predsedu a výboru a to je mi dôležité vzhľadom na e, nezávislosť tohto výboru a e, nezávislosť e, úradov na ochranu údajov. Čo môžeme urobiť ako výbor budúcnosti? Teda nielen tie stanoviská vydávať ako poradný orgán, ale môžeme príjmať aj záväzné rozhodnutia. Ďakujem vám za pozornosť. Ja som svoj čas dodržala a myslím, že nám to príde v budúcnosti vhod. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. a Veľmi dobre dodržiavame čas, čiže budeme mať e, priestor na e, diskusiu. A teraz e, pani Katažina Šimielevič, tiež na 10 minút. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za vaše milé pozvanie. Je nám veľkým potešením, že sa vám môžem dnes prihovárať, zvlášť keď je to k takejto téme, ktorá je tak blízko môjmu e, srdcu, e, pretože si pamätám všetky tie pozmeňovacie návrhy ako právnička, ktorá sa zaoberá touto témou. GDPR sa stáva postupne realitou respektíve vstúpi do platnosti o dva, o dva týždne. A dnes je mojou úlohou poskytnúť vám krátky prehľad o postojoch občanov, ktorí majú byť centrom záujmu tohto nariadenia. Nielen tým, že sa posilňujú ich existujúce práva, zavadzujú sa nové, ale aj spôsob, akým sú tieto práva presadzované a vynúcované. A chcela by som sa preto s vami podeliť o môj náhľad e, o tom, kde sa momentálne nachádzame pri plnení úloh, e, ktoré musíme splniť ešte do týchto dvoch týždňov, kedy vstúpi GDPR do platnosti. Je tu predovš- sú to predovšetkým zároky, ktoré majú zvýšiť transparentnosti spracovania údajov a zvýšenie kontroly, ktorý jednotlivci majú nad vlastnými údajmi. Potom sú tu aj odvolacie mechanizmy a mechanizmy nápravy a samozrejme aj e, samozrejme ešte čakáme na to druhé ohňúko v reťazi a to je nariadenie o ochrane údajov. Samozrejme vidím a vnímam významné zlepšenia v GDPR v porovnaní s tým, čo sme mali doteraz, zvlášť čo sa týka katalógu informácií, ktoré budú poskytované jednotlivcom. Ehm, myslím si, že fakt E, že jednotlivci budú informovaní o tom, aké sú zdroje informácie o nich, e, o tretích stranách, s ktorými sú tieto údaje zdieľané, alebo e, fakt, že je niekto profilovaný, toto prinesie významné zlepšenie, predovšetkým v kontexte online služieb, ekosystému reklám, ktorý sa v súčasnosti rozvíja veľmi netransparentným spôsobom. Ak si spomenieme napríklad na mm, prípady ako Facebook a jemu podobné. A samozrejme sú tu aj závažné politické eh, výhrady, ako sa táto situácia vyvíja. Teraz budú však mať občania dostatočnú príležitosť na to, aby zistili, akým spôsobom sú ich dáta spracované všetkými tretími stranami, ktoré sú doteraz chované niekde v tieni. Čo je takisto veľmi dôležité, je, že môžu dostať kópiu vlastných údajov a eh, tieto kópie po prípade z niektorých miest odstrániť No to je veľmi dôležité aj pre konkurenciu. Avšak keď sme povedali, a musíme povedať aj druhú časť, e, pretože máme a čelíme veľkým výzvam pri implementácii týchto práv. A som si istá, že v budúcnosti budeme svedkami závažných e, právnych sporov o kontexte profilovania a automatického rozhodovania. Takže pokiaľ e, si to predstavujeme tak, že mnoho spoločností, ktoré vstupujú do toho, čo e, my nazývame všeobecné profilovanie, e, to znamená, že sa snažia predpovedať e, správanie jednotlivcov, ale bez toho, aby boli viazaní nejakými záväznými rozhodnutiami. Takýmto spôsobom na nich sa práve bude vzťahovať tieto opatrenia o transparentnosti Nestačí iba povedať, že áno, vypracovávame na vás profil a budú k dispozícii mechanizmy, aby ste mohli si vyžiadať zmysluplnejšie informácie. A samozrejme toto budú očakávame, že práve toto bude predmetom sporov. Očakávam to ja ako eh, obhajkyňa ľudských práv a advokátka. Samozrejme, druhý problém nastáva v kontexte automatického rozhodovania. Napríklad eh, napríklad automatické rozhodovanie napríklad vo forme facebookového newsfeedu, ktorý zobrazujú e, správy iba od niektorých jednotlivcov. Ak hovoríme, že e, aká je logika za týmto, to by malo byť zverejnené, pretože to prispieva k učeniu sa strojov a to sú sofistikované Eh, algoritmy, ktoré sa nedajú zobraziť v, jedno, v nejakom excelovskom hárku, ale sú to veľmi zložité IT procesy. Takže toto bude druhá veľká výzva, aby sme si správne dokázali, dokázali vyložiť nový zákon. Keď hovoríme o e, prenosnosti údajov, e, vidíme, to už vyplýva z článku 29, že prebieha veľká debata o tom, kde sú mantinely e, medzi tým, medzi tými údajmi, e, ktoré subjekt poskytol, medzi, medzi údajmi, ktoré sa zatiaľ o subjekte vytvorili a ktoré zbiera daná e, spoločnosť. A toto je tretia kategória údajov, ktorá je možno aj najviac znepokojivá. A e, to sú údaje, ktoré budú neprenosné. A k tomu sa veľmi jednoznačne vyhra- e, vyslovila aj pracovná skupina článku 29. Avšak otázka je, aký je praktický dopad neprenositeľnosti e, týchto údajov k jednotlivým dátovým subjektom. Takže budeme svedkami týchto problémov a víziem a myslím si, že spoločne ich môžeme vyriešiť čo e, najlepšie, aby sme ďalej neoslabovali práva jednotlivcami. Potom si je tu ďalší problém a to sú e, postupy, respektíve procesy odvolania a nápravy. To je významná časť e, implementovania tohto E, zákona. Pretože GDPR sa bude stahovať na všetky spoločnosti, e, ktoré spracujú a narábajú s údajmi európskych občanmi bez ohľadu na to, kde majú sídlo. Je nesmierne preto dôležité, že sú k dispozícii mechanizmy, ktoré zabraňujú nakladaniu a nakupovaniu takýchto údajov e, v Európe, ako sme videli, že napríklad prípad, ako bol Facebook, e, by sa nestal, ak by sme pristupovali k tomuto už vtedy iným spôsobom. A takisto vidím a vnímam veľmi veľkú pridanú hodnotu v tom, že ľudia e, e, sa môžu obrátiť na občianské súdy namiesto toho, aby sa obriacali priamo na orgán zodpovedný za plnenie GDPR. Otázka je samozrejme, akým spôsobom a do akej miery budú reagovať národné inštitúcie a do, akej miery budú flexibilné. A samozrejme, toto je výzva, ktorý tento parlament vyriešiť nemôže, avšak je to práve práca pre nás, pre advokátov a obhajcov priamo v teréne. Samozrejme, už plánujeme, že e, keď GDPR vstúpi do platnosti, budeme si musieť zvoliť príslušné fórum na riešenie týchto sporov pretože v Polsku e, budeme musieť počkať dva roky, aby sme e, zvyčajne dospeli k výsledku v, v občianských sporoch. No a samozrejme e, GDPR bude predstavovať pre sudcov novú oblasť, e, ešte oveľa novšiu ako pre mnohé spoločnosti, ktoré sa na to pripravovali. Takže je veľmi dôležité, aby tento parlament a ich ostatné inštitúcie monitorovali, do akej miery a akým spôsobom si plnia jednotlivé členské štáty povinnosti, e, ktoré vyplývajú z, GT, z GDPR. No a to, čo chcem spomínať, je e, článok 80 odsek 2, ktoré sa týka mimovládnych organizácií, ktoré majú brániť jedno, práva jednotlivcov. Ako viete, väčšina členských štátov e, v tejto fáze sa rozhodli neimplementovať v plnej miere tento článok a nevytvorili procesy, ktoré by umožnili MVOčkam e, zastupovať e, sociálny záujem alebo hodnoty dát e, tým, že budú zastupovať jednotlivcov. Myslím si, že toho sme svedkami aj v iných krajinách, že tá logika oceku 2 článku 80 nie je v plnej miere e, implementovaná. No a spoločnosti môžu zneužívať tento mechanizmus. Avšak v skutočnosti, čo očakávam, je skôr opačný výsledok mali by sme prijať tento mechanizmus, aby sme vedeli, ako sa dotkne jednotlivých e, spoločností a predovšetkým v prípadoch, kde vzniká nárok na kompenzáciu jednotlivcom e, pretože budeme môcť mať prípady na základe princípov a hodnôt, na základe ktorej môžete žiadať kompenzáciu. Myslím si, že bude nesmierne dôležité, aby sa tento mechanizmus implementoval, avšak e, táto implementácia nebude, to už je teraz jasné. A potom je tu samozrejme e, ďalšia veľká výzva a to je nariadenie o elektronickom súkromí. E, tam viete, že tam nastali významné sklzy, pretože je tu veľmi silný lobbying a mobilizácia proti tomuto opatreniu. Zároveň si myslím, že v súčasnosti by bolo múdrejšie trochu počkať, respektíve e, počkať rok s implementáciou, e, ako bude prebiehať implementácia GDPR a uvidíme, aký ďalší krok by mala preniesť práve implementácia nariadenia o elektronickom súkromí, pretože vidím veľmi vysoké e, riziko výnimiek Ehm, pretože už budeme teraz musieť čeliť výhradám zo strany jednotlivých odvetví eh, voči eh, GDP. Takže mali by sme trochu počkať, kým sa odhodláme na ten ďalší krok. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ehm, našim tretím rečníkom. To take the floor and also inform us about the... Ďalšia eh, rečník bude hovoriť takisto o GDPR. Nech sa páči, máte slovo na ďalších 10 minút. Vážený pán predseda, dámy a páni, poslankyni, poslanci, ja som veľmi rada, že dnes môžem vystúpiť na tému, ktorá má takýto význam um, po uh, niekoľkých rokoch rokovania uh, všeobecné nariadenie o ochrane údajov vstúpi do platnosti. Uh, je to um, definícia obchodného štandardu no a Ide o zaistenie slobod v digitálnom svete. Digitálna evolúcia eh, si vyžaduje eh, vysokú opatrnosť pri ochrane osobného života a súkromia ľudí a pri ochrane našej digitálnej suverenity. Je to nevyhnutné eh, pre rozvoj aj podnikov na digitálnom trhu. Všetci poznáte ten text a ja preto budem hovoriť o transpozícii Eh, vo Francúzsku eh, a na veci, ktoré musíme stále venovať eh, pozornosť. GDPR je hybridný text, ktorý dáva veľký priestor národným štátom. príliš prísne, prísne normatívne predpisy by komplikovali život národným orgánom vykonávať a dohliadať na dodržiavanie účinným spôsobom. E, včera sa hlasovalo o tomto texte vo francúzskom parlamente a užíva e, čo najväčšiu možnosť európskej harmonizácie. Ja by som chcel zdôrazniť francúzskú ochotu e, prijať nejaké hromadné žaloby na článku 80.1 francúzske zákony to zatiaľ neumožňujú. No a implikácia nariadenia bude eh, to efektívnejšia a účinnejšia keď budú medzi sebou spolupracovať národné a európske orgány. Francúzsko je premiou, e, prvou európskou krajinou, ktorá od roku 1978 má u orgán na ochranu osobných e, údajov a možnosti spolupráce tohto orgánu s európskymi sú špecifikované e, zákonom účinnosť kontrol, nariadení, vyšetrovanie a sankcií sa týka cezhraničného, e, cezhraničného spracovávania údajov. Ide o kontrolný orgán, na kontrolu používania osobných údajov e, všetky agentúry musia si vymieňať osvedčené postupy a informácie a príjmať rozhodnutia cestou e, konsenzu v predpísaných lehotách. Francúzsky zákon e, hovorí o prijatí národného rámca v rámci nových možností medzinárodnej spolupráce. E, počas, napríklad počas spoločných aktivít keď sa, alebo spoločného vyšetrovania na francúzskom území e, členové agenti ostatných orgánov národných kontrol môžu byť spolu s členmi francúzských orgánov prítomní na, e, pri vyšetrovaní a kontrolách vo Francúzsku. No, musíme zdôrazniť význam týchto nových foriem spolupráce pri e, presadzovaní zákona skupina podľa článku 29 a nový Európsky, Európsky výbor sa e, na, ne sa, na nich sa budú stretávať zástupcovia e, národných inštitúcií a zástupcovia európskych inštitúcií. V dvoch bodoch, alebo dvoch body vnímam ako problematické v prvom e, nariadenie necháva členským štátom veľký eh, manevrovací priestor. Francúzsko si zvolilo eh, možnosť európskej eh, harmonizácie. No a keď si nejaký členský štát rozhodne, že bude aplikovať možnosť E, možnosť spracovávať údaje e, pre e, rezidentov. No a na druhé, na národných zákonodárcoch zostalo stanoviť medzi 13 a 16 rokmi vek, keď dieťa môže mať prístup k službám bez súhlasu rodičov. Takže výsledkom je veľká diverzita medzi členskými e, štátmi a uplatňovanie e, ustanovení nariadenia bude veľmi e, komplexné a aplikácia bude ešte komplexnejšia podľa toho, akým legislatívnym aktom podlieha uplatňovanie. No a všeobecné nariadenie o ochrane údajov uvádza logiku kontrol, e, predbežných povolení, režim zodpovednosti e, podnikov. Veľké digitálne podniky e, to pochopili a prispôsobili svoje podmienky používania. Všetky podniky vnímajú GDPR ako príležitosť, tak tie eh, najmenšie sa obávajú z jej implementácie. No, zajistiť bezpečnosť eh, systému spracovania a používania údajov. Francúzsky orgán vidí svoje právomoci v kontrolách e, uvedených v zákone s možnosťou e, prispôsobenia posilnených e, na vykonávanie a príjmanie opatrení, nápravných opatrení. Profesionálne združenia sú veľmi početné a odhadovali možné problematické miesta a preto podniky sa čo najlepšie e, pripravili, aby čo najlepšie splňali ustanovenia nariadenia o ochrane údajov. Na záver by som snad povedala, že GDPR je veľkým pokrokom pre Európu e, kvôli tomu, že dáva e, zodpovednosť veľkým digitálnym podnikom. To je nevyhnutné kvôli škandálom, ako bol Cambridge Analytica, kde e, osobitnou cestou pre Európu samozrejme e, za podmienky, e, že členské štáty budú dohľadať na dodržovanie a uplatňovanie ustanovení a prispieť tak k lepšej ochrane osobných údajov. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne rečníkom a rečníčkam za ich pohľad na vec. Vidím, že tu je naozaj široké spektrum záležitostí, ktoré by sme mali prediskutovať. Predtým, než dám slovo poslancom, chcel by som vás e, vyzvať, aby ste vyplnili tieto modré e, papiere, pokiaľ sa chcete prihlásiť o slovo a odovzdali nám ich, ale tak či tak e, máme veľmi veľa poslancov tohto parlamentu prihlásených e, do e, rozpravy. Každopádne chceme dať aj slovo zastupiteľom národných parlamentom. Ako prvému račníkovi by som dal slovo pánovi Politisovi z Lotyšska. Ďakujem veľmi pekne za zaujímavé prezentácie. A ja mám dve otázky. Jedna ide na pani Jelinek. Počuli sme e, taký pekný náčrt toho, čo ste dosiahli e, v Rakúsku. Ale chcel by som sa opýtať ako poslanec, aká je tá cenovka za to, koľko ste za to e, zaplatili, aby ste sa s tým vysporiadali. Po byrokratickej stránke je to samozrejme miestna administratívna služba, ale koľko to bude stáť? To je jedna otázka. Druhá otázka je, predstaviteľské e, polskej mimovládnej organizácie. My v Lotyšsku máme už zákony o ochrane osobných údajov od roku 2000 a nariadenie ho iba nahradí. Avšak keď hovoríme o dnešných výzvach, nespomenuli sme e, toho slona v miestnosti, ako YouTube, Google a tak ďalej. Osobne si myslíte, že by sme mali pos- použiť nariadenie o e, e, antitrastové nariadenie v tomto prípade. Ďakujem veľmi pekne. Dáme teraz priestor na krátke odpovede. Pani Jelinik, ďakujem veľmi pekne. A tie Uh, není tam žiadna dodatočný, dodatočný náklad, čo sa týka s vysporiadavaním sa so sťažnosťami pre jednotlivé úrady. Ďakujem veľmi pekne. Wenn ich, äh, wenn ich diese Frage richtig verstanden habe. Ak som teda správne pochopila uh, otázku, hm, ak, si, uh, ak sa pýtate, kol, čo stálo to uh, vytvorenie dodatočných štruktúr, uh, tam sme nemali žiadne externé poradenstvo, to sme robili všetko interne a uh, e, využívali sme vlastné znalosti a vytvorili sme vlastné vnútorné štruktúry a prijali zmeny vo vlastných uh, organizácií a na základe zozbieraných e, poznatkov sme prijali administratívne opatrenia, administratívne e, zmenami. A to nespôsobilo žiadne dodatočné náklady Rakúskej republike. Ďakujem. Nechám to zatiaľ tak e, na konkrétnu otázku a samozrejme ďalšie otázky zozbierame v ďalších kolách. E, ďalším rečníkom je pán Trežek zo Slovenska. Do Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja najskôr musím povedať, eh, že mám trochu problém s tým, o čom dnes hovoríme, nie kvôli významu, ale problém mám s tým, že eh, dlho ne, som nebol profesionálny eh, politik, alebo 25 rokov sa zaoberám profesionálne touto témou. No, no, vo Fínsku viem, že majú výbor pre budúcnosť, mali by sme ho mať aj my, mali by sme ho eh, mať aj v Európskom parlamentu a o tom sme sa mali rozprávať pred 20 rokmi o tejto téme a pýtam sa, prečo to tak nebolo. No a ďalšia vec, Google, Facebook a všetko ostatné, to sú veľké korporácie, ktoré nie sú, nemajú svoje sídlo primárne v Európskej únii. To vieme. A tretia vec, Často hovorím, že v Európe sme mali vyrobiť svoje Silicon Valley a podobne. No a neviem, či to sa dá, ale my eh, by sme mali vyvíjať vlastné algoritmy a vlastný, vlastné počítače, vlastné, vlastný software, ktorý bude zaoberať eh, týmito témami. No a my sa musíme s 20-ročným meškaním začať konečne rozprávať o tom, ako budeme legislatívne kontrolovať alebo regulovať algoritmy. O tom musíme teraz hovoriť. My, politici, však najskôr musíme pochopiť to, čo sa, čo sa deje, musíme pochopiť umelú inteligenciu, algoritmy, a to sú veci, s ktorými sa musíme zaoberať. Jedna vec je, že spoločnosť starne a my oveľa lepšie musíme vzdelávať našich občanov, ktorí nie sú takí počítačovo gramatní, aby sa vôbec dokázali eh, venovať ochrane svojich osobných údajov. Dnes sa tom zaostávame. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem veľmi pekne za váš príspevok. Iba spätná väzba, čo sa týka práce budúceho výboru. Máme samozrejme posudzovanie komitologického procesu eh, tu v parlamente a tu eh, pani Denio odpovie túto otázku. Ďakujem pekne za slovo. Eh, ja sa páčilo vystúpenie môjho kolegu, no dôležitá je otázka otázky no, týmito otázkami sa zaoberáme v francúzskom parlamente, otázkami algoritmov. My sme e, začali e, s malým článkom na tento, e, túto tému v texte, no ale všetko, čo sa týka umelej inteligencie, Cedric Villani, Med IFI, sa zaoberá týmto témou. No a viete, že komisia práve vydala vyjadrenie k tejto téme. Ja súhlasím s vami, že Európa dnes sa hľadí do budúcnosti, a treba sa spoločne zaoberať otázkou, kam mám, kde smerovať v 21. storočí Ehm, to vplyvní budúce generácie. No, ehm, pravda, keby sme to urobili pred 20 rokmi, tak aj sme boli niekde inde. No a v každom prípade treba to riešiť. Ďakujem. Ehm. Ďakujem veľmi pekne. Chceli by ste odpovedať, pani Janovič? Ďakujem veľmi pekne za rýchlu odpoveď. Pripomienkam, ktoré sa e, týkajú zákonov zo, Spojeného, e, zo Spojených štátov amerických. GDPR je veľkým e, víťazstvom, pretože sa tieto zákony budú vzťahovať na Silicon Valley a ostatné spoločnosti. Tento zákon sa bude týkať kohokoľvek, kto spracuje údaje európskych občanov Mali sme to samozrejme prijať pred 20, 20 rokmi. Nie my alebo vy osobne, ale ako my, ako Európska únia, pretože uh, tie problémy, ktoré GDPR rieši, nie sú nové. Je to iba ustanovenie uh, existujúcich princípov a tie až tak veľmi nestarnú. Ak sa pozrieme na záväzné zákony, tak ostávajú viac menej rovnaké Mm, pretože tieto princípy vlastne prežívajú a stoja nad rámec a sú nad rámcom e, technologického rozvoja. Nemôžeme sa, nemôžeme sa vyhovárať na to, že technológia je príliš rýchla, ale keď vytvoríme správne princípy, tá, e, tie prečkajú aj technologické e, zmeny bohužiaľ alebo našťastie my nemáme mandát kázať ľuďom, akú službu si majú e, vybrať. E, môžu si vybrať akúkoľvek službu, či už je z Európy, Spojených štátov amerických, alebo od hocikiaľ, od inakiaľ. Ale samozrejme, e, neznamená to, že budeme musieť nevyhnutne ponúkať lepšie, lepšie vyhlásenie. Ďalším rečníkom je, je pán López Aguiar od socialistov a demokratov tu v Európskom parlamente. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Eh, som jeden z tých, eh, ktorí sú ochotní eh, počiarknúť tú výhodnosť a tú prínosnosť vstupu do platnosti 25. mája. Je jasné, že tento balíček ochrany údajov pozostáva z dvoch komponentov, pretože je to balíček, ako som povedal. A po druhé, je to naozaj prelomové rozhodnutie, významný krok vpred. Je to e, prechod od proaktívneho prístupu e, k aktívnemu prístupu. A je to dôležité nielen pre verejný sektor, ale aj pre súkromný sektor ale takisto by som chcel počiarknúť dve otázky eh, a položiť ich poslancom národných parlamentov, a to znamená členským štátom. Prvýkrát, eh, prvá otázka sa týka zlepšovania ochrany údajov a postupu úradov. Tá prvá vec je eh, postupné príjmanie a transponovanie článku 29 a samozrejme orgány zodpovedné za ochranu údajov eh, nemajú byť eh, v relevantných eh, legislatívach členských štátov. Takže by som sa chcel obrátiť na členské štáty, Takže to, čo vstúpi e, do platnosti 25. a to poradenstvo e, musí byť k dispozícii a to tak, aby úrady mohli plniť svoje povinnosti nezávislým spôsobom. A druhá vec sa týka práce, ktorú v súčasnosti robíme. To, čo práve prebieha v Európskom parlamente a to je dokončenie nariadenia o elektronickom súkromí, e, pretože členské štáty na rade blokujú toto rozhodnutie. Nie je to jediný relevantný prípad, kedy dôležitá legislatíva je blokovaná radou jednotlivými členskými štátmi. Ale chcel by som vyzvať zástupcov národných parlamentov, aby zabezpečili, že aby aj oni e, sa do toho vložili, aby sme naozaj mohli dokončiť celý tento balíček na európskej úrovni. Nie iba GDPR, ale aby sme naozaj dokončili ten, e, tú celkovú mozaiku tým, že príjmeme aj nariadenie o elektrickom e, súkromí. A tým sa dokončí aj jednotný digitálny trh. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som teraz dať slovo pánovi Pudlovskému z Polska. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne práve za túto tému ochrany údajov. Veľmi sa mi páčilo to, čo povedala pani Kateřina Šimielevič. E, podľa môjho názoru v súčasnosti implementujeme jeden, jedno z najvýznamnejších nariadení v oblasti ochrany údajov. Neviem ako vo vašich krajinách, ale v mojej krajine je už relatívne neskoro e, v tom, ako e, k tomu jednotlivé štáty pristupujú. Rovnako ako v Slovensku, ako povedal kolega Treveč. Ja som e, bol zamestnancom spoločnosti, majiteľom spoločnosti, ale samozrejme okrem veľkých spoločností, ktoré majú dostatočné právne zdroje, na to, aby prijali tieto opatrenia. Malé spoločnosti nechápu plný rozsah e, GDPR a musíme sa zamyslieť nad tým, ako sa vyhnúť e, súdnym sporom. A kladiem si otázku, ak e, robíme to kvôli ním, alebo robíme to kvôli procesu toho, ako naplňame našu úlohu. Naša úloha je lepšia ochrana občanov, aby lepšie sme chápali hodnotu dát a hodnotu, ktorú predstavujú pre spoločnosti. E, dali sme tu veľkú, e, veľkú hrozbu trestu spoločnostiam a žiadame, aby oni prispôsobili svoje systémy. A to nie je správny postup. Namiesto toho, a to navrhujem i ja, je, by sme mali ukázať cestu, aby sme videli, akým spôsobom by sa to malo implementovať a čo budeme merať. Ak vieme, že o dva roky nariadenie bude aktívne a ľudia budú vedieť, čo to znamená, mohli by sme mať e, rok a pol na to, aby sme videli, akým spôsobom to vlastne spoločnosti chápu aby sme vedeli, aká bude implementácia v jednotlivých krajinách, pretože vo väčšine krajín stále nevieme, ako bude vyzerať miestna implementácia. A toto je ten správny spôsob, ako by to malo prebehnúť. A toto nie je o e, mojej e, krajine. Nejde o právnu implementáciu, e, pretože tu môžeme urobiť relatívne jednoducho ale musíme chápať, akým spôsobom to interpretujú spoločnosti, či majú k dispozícii správne procesy, tak aby sa vedeli vysporiadať s ochranou osobných údajov. Thank you very much for, for this contribution. I, I think that's very much welcomed. Uh, Ďakujem veľmi pekne za váš príspevok. Myslím, že všetci to privítali a všetci čelíme problému toho, že uh, treba rozšíriť uh, informácie, aby bola lepšie pochopená naša práca. Ďalším rečníkom je pani Kozoboli z Grécka. You have to use the microphone. Zapnite si mikrofón, prosím vás. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som na úvod chcela veľmi pekne poďakovať eh, organizátorom. Je to veľmi dôležitá diskusia o použití a uplatňovaní nariadenia v členských štátoch. No, zaznamenali sme veľký technologický vývoj a rozvoj a preto je veľmi dôležité a bolo nevyhnutné ďalej rozvieť právo z roku 2005, tedy v roku 2000 Veď internet ešte nebol taký rozvinutý a právny rámec, ktorý vtedy existoval, ten sa teraz nahrádza jednotným nariadením, ktorý platí vo všetkých Táto technológia sa rozvíja veľmi rýchlo a preto my musíme konať veľmi rýchlo. U nás v Grécku návrh, je návrh zákona, ktorý e, implementuje smernicu do nášho národného práva. No a implementačné opatrenia e, na implementáciu opatrenia sú už pripravené. No a tak, aby uplatňovanie smernice bolo ľahšie. Takže tu sme sa dostali vpred, no avšak kontrolné orgány v Grécku sú nezávislý orgán, ktorý už má teraz veľkú, veľké kompetencie a preto je treba aj finančne a hospodársky pomôcť. Treba posilniť aj personál a okrem toho treba posilniť štruktúry tak, aby skutočne mohli vykonávať svoje úlohy. Okrem toho treba informovať súdy. My vieme, že je skutočne nevyhnutné, aby sme sudcov a súdy ďalej vzdelávali prostredníctvom seminárov a rôznych iných podujatí. Ďakujem pekne za váš príspevok. Už sa prihlasil viacerí do diskusie. Prosím, použite eh, tieto eh, modré prihlášky. Ďalším rečníkom je pán Diaz de Mera z Európskej ľudovej strany v Európskom parlamente. Ďakujem pekne, pán predseda. No ja by som najskôr veľmi rád privítal našich kolegov z národných parlamentov a hlavne kolegov z príslušných zborov v Španielsku a z parlamentov, ktoré týmto skutočne srdečne vítam. Ja som veľmi rád, že prebieha táto výmena názorov, aby sme aj my mohli informovať aj našich kolegov z národných parlamentov. Ja by som bol rád, aby ste si uvedomili, že behom prechodného obdobia pre implementáciu smernice, smernice a nariadenia Európsky parlament v rámci legislatívneho eh, procesu sledoval absolútnu podradenosť smernici a nariadeniu. Ja som sa tiež tomu venoval a je to práca, ktorá súvisí s tým, ako sa nakladá s osobnými údajmi v oblasti policie a justície. Ako viete, Frontex, systém vstup, výstup, Eurojust. Máme toľko organizácií, že proces našich vlastných legislatívnych iniciatív do budúcnosti by mohol eventuálne narúšať túto smernicu a preto sme sa snažili, aby prišlo k modifikáciám, aby sa vytvorila možnosť na prispôsobenie. To je moja prvá pripomienka. A druhá, tak trochu ma prekvapuje, že tie štyri panely, ktoré boli tak starostlivo pripravované, tu nemáme butli, čo je európsky dohľad nad správou európskych údajov, týka sa toho Európskeho zboru na ochranu európskych údajov. Ja myslím, že to by bolo veľmi dôležité. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Ja spýtam, prečo EDPS nie je na programe, ale bolo to rozhodnutie, že sú tu hlavne zastúpené národné orgány na ochranu osobných údajov. Hovoria o implementácii. Ďalším rečníkom na mojom zozname je pán Fore z Belgicka. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, aby som rád položil jednu otázku, o ktorej hovorila pani poslankyňa. A rád by som sa teda vrátil eh, k aspektom, ktorým hovorila eh, pani poslankyňa o ochrane eh, maloletých, o ochrane detí a na ochranu stanovisko MVOčky, na ochranu malých. Vieme, že členské štáty majú manevrovací priestor, tu mm, právo na informovanie, právo na, na nápravu. No a aký aký je váš, váš pohľad na tie MVOčky, ktoré sa snažia ochraňovať eh, tých týmto spôsobom. Ďakujem pekne. Čo sa týka ochrany maloletých eh, alebo neplnoletých, ja neprikladám až taký význam eh, tej vekovej hranici, či už to má byť 13 alebo 16 rokov, ja myslím, že sa nám nepodarí zabrániť v praxi tomu, aby čoraz mladší ľudia chodili na internet a využívali online služby. Takže čím e, vyšší bude prach a vyššia hranica e, ochrany údajov, a čím lepšia transparentnosť pre užívateľov, ale čím lepšie bude aj vzdelávanie, e, vzdelávanie Um, užívateľov, tak tým lepšia bude pre nás šanca vytvoriť, um, jednoducho povedané, lepšiu situáciu pre maloletých. Takže nemyslím si, že ich môžeme efektívne chrániť um, vytváraním špecifických mechanizmov, pretože je také ťažké dohliadať nad dodržiavaním Ehm, overovania veku, ale čím lepšie výsledky dosiahneme, tým lepšie to bude aj pre maloletých. Ďakujem pekne. Pani Enion, vy ste tiež chceli k tomu niečo povedať? Áno. Ehm, v francúzskom parlamente sa veľa hovorilo o tomto veku. Ja som som eh, navrhovala 13 rokov, pretože eh, skutočne treba sa sústrediť na vzdelávanie, takže dohodli sme sa nakoniec na veku 15 rokov, ale aj posilnenej, eh, posilnenom informovaní, ale tiež na tom, že treba vzdelávať na školách eh, v každom veku o používaní internetu a o rizikách používania internetu, takže my sme sa to snažili urobiť tiež pomocou Národného systému vzdelávania, rôznych eh, organizácií a príslušného ministerstva. No a naopak, na eh, kolegyňu, vy ste hovorili, že ten vek nie je dôležitý, ale je to eh, v zákone a preto to musí mať dopady aj pre podniky, ktoré eh, zavádzajú alebo ktoré uplatňujú rôzne postupy. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Ralo zo Španielska. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja budem pokračovať v tom, tej vekovej hranici, aj keď trochu všeobecnejšie mám otázku, záležitosť, ktorá ma znepokuje, v rámci situácie, povedzme, absolútnej revolúcie v prospech ochrany údajov, ktorú zažívame v posledných mesiacoch. Začína sa tu zdôrazňovať rozdiel medzi textami a realitou. Ak inšpiráciou tohto textu je nejaká filozofia alebo kombinácia reaktívnej stratégie a proaktívnej stratégie, tak tá proaktívna stratégia je tá veľká výzva, ona sa preberá nariadenie ako veľkú novinku a my vkladáme do toho veľké nádeje. Avšak už sa tu objavujú určité charakteristiky, ktoré ukazujú, že proaktívna stratégia nebude až taká efektívna ako reaktívna stratégia. No a k tomu, čo povedala francúzska poslankyňa, nariadenie nezabránilo či tej stránke desharmonizácie, ako sa ukázalo v tých národných legislatívach. A tá veková hranica pre maloletých je to najjasnejšia. E, signál máme tu e, škálu 13 a 16 rokov, niektoré krajiny zvolili 13-14, Francúzsko 14, iné krajiny 16 rokov a ja myslím, že to bude veľký problém v momente, keď budeme chcieť zaistiť skutočnú efektivitu uplatňovania legislatívy. A v podstate aj v posledných dňoch sa ukázal ďalší príklad, ktorý je zrejmý. WhatsApp zasiela užívateľom správy a v tých správach od nich žiada, opätovné potvrdenie súhlasu s možnosťou ďalšej aktivácie služby. No a musia potvrdiť, že majú viac ako 16 rokov. Samozrejme, WhatsApp sa, sa zameriava na tú vrchnú vekovú skupinu a myslia si, že týmto odsúhlasením celý problém vyriešia. Je jasné, že všetci užívateľia mladší ako 16 rokov 15, 14, ale aj vo veku 9-10 rokov zmačknú to tlačítko áno, že majú viac. je teda jasné, že orgány na ochranu osobných údajov majú povinnosť zajistiť plnenie, tohto, plnenie tohto nariadenia, keď stanovujú, že podniky majú pristúpiť k rozumným krokom, prostredníctvom ktorých sa preverí vek pri vyjadrení súhlasu. No a to je skutočne veľká výzva, aby to neviedlo k nastoleniu nejaké nedôvery medzi užívateľmi a tou legislatívou, ktorá teraz vstupuje do platnosti a ktorá už teraz ukazuje tento druh nedoriešených rezerv. Ďakujem pekne. Chcel by ešte niekto ďalší sa vyjadriť, ale nech sa páči. Ano, ďakujem pekne za toto vyjadrenie, hlavne čo sa týka súhlasu. Je, pre všetkých je veľmi dôležité, sledovať, ako veľké spoločnosti aktualizujú e, svoju politiku v týždňami pred e, vstupom do platnosti GDPR. Ja myslím, že len e, potvrdenie, že mám 16 rokov, nič nemyslí, neznamená. No a ja e, viem, že je veľký rozdiel, e, veľký rozdiel v tom veku, no a my musíme sa sústrediť na vzdelávanie namiesto zakazovania, pretože tá prohibícia alebo tie zákazy v praxi fungovať nebudú. A ešte jedna vec k tým hláseniam spoločnosti. Mnohí e, ponúkajú alternatívny, alternatívu súhlas teraz alebo neskôr. E, nedávajú alternatívu odsúhlasiť alebo neodsúhlasiť. A to je tlak na užívateľov, aby ten súhlas dali a zlegalizovali niektoré postupy predtým, než GDPR bude uh, možné používať. A to je reálny problém. Neviem, či sa to dá legálne napadnúť, ale myslím, že politicky treba povedať, že toto sa teraz deje. Dobre, ďakujem pekne. Mám tu ešte ďalších štyroch europoslancov, pani Sipel, Gomez, Stevens a Infeld. A teda dostanú slovo. Ale ak by sa medzičasom ešte prihlásil niekto za národné parlamenty, nech sa páči, môžete mi to naznačiť tou modrou kartičkou, teda ktorú dáte sekretariátu, pani Zipel za socialistov demokratov v Európskom parlamente. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som sa ohliadnúť späť. O tomto nariadení sme rozhodovali v roku 2016. Teda mm, vlády mali dva roky na prípravu, rovnako ako orgány, firmy a mimovládne organizácie. Niekedy mám pocit, že iba za tie posledné dva týždne si niektorí uvedomili, že sa musí začať pripravať a začali sa pripravovať, pretože inak si neviem vysvetliť, prečo za posledné 4 týždne dostáva moja kancelária množstvo presných otázok, o ktorých som predtým nepočula. Takže jednou z otázok pre mňa je, že boli dva roky na prípravu a jeden z cieľov bol harmonizovať štandardy, pretože ochrana údajov existovala aj pred týmto nariadením, ale jedným z cieľov bolo aby e, sa v celej Európe uplatňoval jeden štandard, čím by teda to bolo jednoduchšie najmä pre malé a stredné podniky, ale aj pre občanov, ktorí prekračujú hranice, aby sa teda museli zaoberať len jedným štandardom. Aký je teda, aká je teda vaša skupina, napríklad tej pracovnej skupine, čo sa týka príprav v členských štátoch na to, aby e, sa prispôsobili niektorým tým novým úpravám. No a ďalšia otázka je pre regulátor autorov, pretože mám tu tlačové vyhlásenie, ktoré hovorí, že z 24 orgánov, ktoré zareagovali na mm, teda otázku regulátorov, z 24 iba 17 e, majú pocit, že sú plne pripravení na e, vlastne GDPR a nové úlohy s tým súvisiace. Čiže opäť vy ako orgány teda, teda orgány na ochranu údajov sú pripravené a, a sú schopné pomôcť aj firmám a ďalším podnikateľom, aby splnili tie e, pravidlá. A možno ešte presná otázka, ktorá sa možno nie presne uvádza v GDPR, ale čo teda obrázky, fotografie? To je jedna z otázok, ktorá sa stále opakuje. Ak urobím obrazok, fotografiu s ľuďmi na ulici, na trhu, na futbalovom štadióne, môžem tú fotografiu použiť, môžem s nej, e, na nej zarábať, alebo potrebujem súhlas každého, kto je na tej fotografii. Možno pani Jelinek a pani Enion by nám mohli povedať, ako to oni upravujú vo svojej krajine, alebo je to ešte stále otvorená otázka aj u vás. Ďakujem. Ďakujem. Pani Jelinek, aby, nech sa páči, zodpovedajte. Ďakujem pekne a ďakujem aj za otázky, najmä aj čo sa týka prípravy. Nielen vaša kancelária je bombardovaná otázkami, aj my sme bombardovaní otázkami, bombardovali nás už posledné dva roky, avšak za posledné týždňa, mesiace je to naozaj pozoruhodné a niekedy má človek pocit, že ochrana údajov spadla z neba. A to, že tomu tak nie je dostatočne známe, už len v Rakúsku máme 40 rokov e, zákon na ochranu údajov. Nariadenie je vlastne pokračovaním smernice a spoločné štandardy, ktoré v Európe sú, by samozrejme mali potom sa aj prispôsobiť v jednotlivých štátoch, čiže aby nedošlo k tzv. fórum shoppingu, aby si nevyberali to, čo sa im najviac hodí. Takže toľko k príprave a k otázkam. To vlastne vychádza z veci, ktoré už mali byť dávno jasné a ktoré podniky majú mať implementované už e, naozaj roky, rokuce. A potom sú tam otázky, že čo sa ešte ďalej mení, aké ďalšie povinnosti vznikajú. Niekedy k tomu hovoríme, že čítanie tiež pomáha, e, pretože nariadenie e, je známe dva roky, je v platnosti dva roky a bola tam fáza prípravy, bolo tam uh, E, tzv. odkladové e, obdobie na dva roky. Nie je to teda nič nové a 25. máj nie je dátum, ktorý bol nejako utajovaný. Aj ní ten text zákona nebol utajovaný. V mnohých jazykoch sú už k tomu ďalšie komentáre. Samozrejme, že veľa vecí vysvetli asi až Európsky súdny dvor, ale napriek tomu nám to nemôže brániť, tak ako pri každom ďalšom zákone a inom pravidle, to aj uplatňovať. Takže toľko na prípravu. Otázka tých 24 e, orgánov, úradov, z ktorých len 17 má pocit, že je dostatočne pripravených a vybavených. No samozrejme nevieme, koľko cezhraničných prípadov v nadchádzajúcich týždňoch alebo mesiacoch či rokoch e, vyvstane. Nevieme to. Táto neistota samozrejme spôsobuje, že je jednoznačne možné, že niektoré orgány si povedia, že nie sme dostatočne pripravení. A ja to chápem, viem to pochopiť. Ja tiež nemám kryštálovú gulu a neviem, či rakúsky úrad na ochranu údajov je dostatočne pripravený. Požiadali sme o viacero e, systemizovaných miest, eh, než sme dostali a môže to byť podobné eh, aj v iných štátoch. Dobre, jednoducho beriem to na vedomie. Budeme sa snažiť splniť všetky požiadavky, ktoré nám predpisuje GDPR. Odľahnuť od toho je možnosť, aby komisia v zmysle článku 52 odsek 4 so štátmi naozaj hovorila na rovinu, ak e, to vybavenie nie je dostatočné na to, aby sme splnili svoje úlohy. To je taký väčší obraz o veci a myslím, že Napríklad v Rakúsku niektoré úlohy zanikajú, niektoré e, vlastne prichádzajú poprvýkrát. Je tam teda e, trestanie a to sa mm, zatiaľ teda veľmi nevyužívalo. Ale treba tiež e, vlastne zmeniť e, svoje myslenie. Máme na to vlastné oddelenie, ktoré vzniklo za týmto účelom. Neviem, nakoľko bude od 25. maja zaťažené toto oddelenie, ale sme pripravení. Dúfam, že sme dostatočne pripravení a ak nie, vždy sa to dá ešte vylepšiť a štáty sú povinné to ešte dostatočne, dodatočne vylepšiť. Takže naozaj je to aj na národných parlamentoch, aby vyzvali vlády k tomu a budú musieť tie národné štáty to e, žiadať. To je vlastne aj e, výhoda tej nezávislosti. Pani Enion? No, vaša e, otázka mala viaceré súčasti. Čo sa týka nášho národného úradu, ako som už povedala, KNIL, naša komisia existuje od roku 78, je to teda orgán, ktorý má svoje prostriedky, ktoré sa vyvíjajú, obohatili sa v priebehu rokov, sú tam nové technické prostriedky, právne prostriedky, špecialisti, e, ktorí tiež majú svoje vlastné skúsenosti. Takže keď čítame tento nový text, tak vlastne e, e, spektrum poslania sa rozširuje, sú na to potrebné ďalšie e, prostriedky. Všetci si to v parlamente uvedomujeme, ale treba to na to nahliadať samozrejme z pohľadu rozpočtu, nielen z pohľadu zákona. Čiže určite sme tlačili na to, aby tento orgán sa mohol ďalej v nadchádzajúcich rokoch posilniť. Pripravuje sa už dva roky vypracovajú sa príručky, videá sa pripravujú, robia sa konferencie, e, takisto e, sa chceme spojiť s občanskou spoločnosťou, odbory e, sa venujú tejto téme, aby vlastne vyškolili svojich členov. Aj my ako poslanci sa snažíme podporovať tento text, e, propagovať tento text e, pre firmy. Samozrejme, úroveň prípravy závisí aj od veľkosti tej firmy. Tie najmenšie firmy e, sú niekedy naozaj znepokojené, ale naše orgány teda tiež majú úlohu sprevádzať, podporovať a bude to tak aj v budúcnosti. A nemyslíme si, že to bude mm, nejaké veľmi rigidné, ale budeme v tom pokračovať v budúcnosti. Maybe, uh, this, uh... jedna pripomienka k, tej, k tým fotografiám. E, samozrejme, pokiaľ ide o slobodu prejavu, e, článok 85. Dobre, takže je potrebné, aby členské štáty si urobili svoju prácu Takže v prípade Francúzska máme aj texty týkajúce sa práva na fotografiu, to, to sa týka toh, týchto všetkých aspektov, čiže je potrebné žiadať e, súhlas v prípade e, detí, schôdzi a tak ďalej, čiže to treba vykonávať. E, aj keď je to text, ktorý sa trošku odlišuje od GDPR, existoval už aj v minulosti. OK, thank you very much. Dobre, ďakujem pekne a ešte dvaja poslanci národných parlamentov a potom ďalší europoslanci. Pani Eskin z Nemecka. Dobrý deň, ďakujem pekne za možnosť e, preberať GDPR a jeho dopady na našu národnú legislatívu. Všetci už veľmi sme, teda s napätím očakávame, ako sa to prejaví. Eh, aj v praxi, ako to bude vyzerať. Veľmi zaujímavá správa z Nemecka dnes je, že eh, zábery dash kamery z eh, súdneho dvora môžu byť pripustené ako súdny dôkaz, čo vlastne mohlo vzniknúť len porušením zákona. Čiže ak takto snímam svoje okolie, by E, som v prípade e, nejakej nehody mala dôkazové materiály, tak vlastne porušujem zákon. No to bude veľmi zaujímavé. E, v Nemecku, ako pravdepodobne aj v ostatných členských štátoch, ešte panuje istý nepokoj, hoci tu boli dva roky na to, aby sa e, pripravili na GDPR. Nepokoj v otázke, že ako rýchlo orgány dozoru budú udelovať pokuty, ako rýchlo mm, budú eh, advokáti vysielať eh, takéto opomienky, eh, čo je taká typická čota v Nemecku. Takže občianská spoločnosť má veľké obavy, najmä malé, malé zväzy. Ďakujem pekne. Teraz pán Martin Toredano zo Španielska. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. No je zjavné, že príjmame zákony vo veci, ktorá e, sa ešte bude ďalej rozvíjať. Ide o právny akt o ochrane údajov a to sme Um, už mali v jednotlivých krajinách, e, ale situácia nebola homogénna. E, je to veľký impuls a určite nebude posledný. Budeme musieť držať e, krok s vývojom a prispôsobovať sa. Chcem sa vyjadriť ako hovorca pre vnútornú politiku španielského parlamentu. Pán Diaz de Mera tu už niekoľko úvah predniesol. Veľa hovoríme o tej smernici teda o zodpovednosti, ale máme aj tu 680 a 681 na ochranu údajov. Vyšetrovanie e, napríklad cez európske orgány, trestné činom konaní, policajné orgány a tak ďalej. Čiže je dôležité zamyslieť sa nad tým, že, tu, že by tu mali byť aj isté požiadavky na ochranu údajov, E, na ktoré sa pýtajú súkromné firmy. E, samozrejme majú úlohu poskytovať služby, ale majú aj svoj ekonomický záujem, čiže treba si vyjasniť, čo je verejný záujem štátov alebo orgánov, e, ktoré musia veľmi obozretne spracovať údaje, ale samozrejme je tu aj právny dozor, aby sa zabranilo tomu, že dojde k trestným činom, alebo že budú poškodení používateľia, potom čo ide, e, pokiaľ sa týka maloletých, e, tam už o tom hovorili predrečníci. Je tu určitá kolízia s občianským právom. Niektoré členské štáty napríklad zmluvy, ktoré sú zatvárané na sieti, na platformách, E, tam sa predpokladá, že e, maloletí musia byť mimoriadne chránení a tieto zmluvy, ktoré sa potom podpisujú a e, vstupujú do platnosti, tak podľa národnej legislatívy sú nulitné. Ďakujem pani Gomez za socialistov a demokratov v Európskom parlamente. Ďakujem pekne. V prvom rade chcem sa reagovať na lotišského kolegu, ktorý sa pýtal, či by sme sa nemali zamyslieť nad antitrustovou legislatívou, aby sme prelomili zneužívanie dominantného, dominantného postavenia veľkých platformiem, ako je napríklad Facebook, Google a tak ďalej. A plne súhlasím, myslím si, že naozaj to potrebujeme a potrebujeme ešte viac. Musíme, e, potrebujeme zdanenie. A to je kľúčová otázka E, nielen aby sme prelomili zneužívanie dominantného postavenia, ale aby sme vytvorili rovnaké podmienky aj pre malé a stredné podniky v tejto oblasti. A myslím si, že je veľmi dôležité, aby my ako zákonodarcovia sme sa ujali našej zodpovednosti v tejto veci. My v Európskom parlamente máme konkrétne odporúčania, interagujeme s komisiou, ktorá predkladá návrhy práve pokiaľ ide o digitálne zdanenie a o to je absolútne rozhodujúce. To je jeden spôsob, ako môžeme e, vlastne e, zdvojnásobiť to, čo je GDPR že by to malo vlastne taký univerzálny dosah tým nariadením, e, že by sa to týkalo digitálneho sveta, v ktorom žijete, ale išlo by to aj nad rámec digitálneho dopadu. Moje otázky pre rečníčky Áno, GDPR sa uplatňuje univerzálne. A schopnosť zistiť, čo sa deje s údajmi našich občanov, napríklad sa spracovajú rôznymi platformami na celom svete, nielen v tzv. trhovom svete, kde kde môže dojsť k škandálu ako Cambridge Analytica, ale napríklad firmy ako Huawei alebo Alibaba, ktorí podľa čínskej legislatívy musia mať tie údaje, ktoré získajú, musia ich mať uložené v Číne. Na čo? Ako? Čo sa urobí s týmito dátami? to jednoducho nemôžeme na to zabúdať ako Európsky parlament a národné parlamenty. Mnohé vlády majú zmluvy s týmito firmami o pristupovaní údajov európskych občanov. Či ste sa teda nad tým zamýšľali, ako, ako tu postupovať? A potom súhlasím s kolegami, ktorí hovorili, že si to vyžaduje intenzívne vzdelávanie sudcov, justície. Jednoducho toto je svet, v ktorom žijeme a budeme teda pod krydlami GDPR a budú tam mnohé súdne prípady. Ale čo sa udeje, ak naše štáty samé budú zodpovedné? Predstavte si situáciu, napríklad ten škandál, ktorý je v Indii, nejaký ten program Harar, národná identifikácia, program národnej identifikácie, a štátne orgány zneužívajú tie údaje občanov na rôzne účely, podvody a tak ďalej. A ak bude zodpovedať teda štát za databázy našich občanov, ja neviem, občianské preukazy, sociálne zabezpečenia a tak ďalej, daňové, a kto bude zneužívané? Takže áno, tam sú nejaké všeobecné pravidlá o GDPR, ale budú ich musieť uplatňovať súdy keď tie prípady sa dostanú na súd. Takže zamýšľajú sa nad tým národné orgány, keď sa zamýšľajú nad implementáciou GDPR? Thank you very much. Uh, I'd like to first, uh... Ďakujem pekne. Uh, najprv teda ukončíme zoznam rečníkov s radou uh, europoslancov, potom budeme mať závery. Pani Stevens, nech sa páči. Ďakujem pekne pán predseda. Áno, hovorili sme už o mnohých veciach a chcela by som sa ešte raz vrátiť e, k tej skutočnosti, že máme teraz všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ale ide aj o to, ako vôbec môžeme zaručiť, že bude jednotne interpretované. Máme 28, možno čo skoro len 27 členských štátov a tie majú všetky úrady na ochranu údajov, veľké, malé členské štáty. A nie všetci majú rovnaké prostriedky k dispozícii. A myslím, že ide teda aj o interpretáciu a o to, akú úlohu zohráva Európsky orgán dohľadu. Či sa napríklad do toho e, zamiešajú, ak zistia, že krajina pri interpretácii sa uberá nesprávnym smerom, e, dojde k nejakej spolupráci lebo čo sa teda udeje? Budú tam nejaké odporúčania, zohrá nejakú úlohu Európska komisia, aby sa teda postarala o to, že bude jednotné uplatňovanie. A ako je to s malými firmami, o tom sa už trošku hovorilo ale napríklad e, verejnoprospečné organizácie, dobrovoľné e, skupiny, ako majú realizovať e, tieto povinnosti, ako môžeme podporiť tieto organizácie. Myslím, že to je dôležitá vec potom ešte vzdelávanie, výchova, e, preškolenie, doškolenie vo firmách. Ale na jednu dôležitú e, skupinu sme zavodli starší občania. Myslím si, že práve tí starší sú zodpovední za deti, e, teda nie starší, ale rodičia. Rodičia sú veľmi dôležití. Oni musia sprevádzať svoje deti a pomôcť im. Čo teda môžeme urobiť, aby sme pomohli uh, rodičom. napríklad veľké firmy ako Facebook možno, že uplatňa nejaké stratégie obchádzania. A, takže vždy sú možnosti nejako to obísť. Je to niekedy taká veľmi krehká rovnováha, takže chcela by som vedieť, ako sa s týmito bodmi vysporiadavate. Ďakujem veľmi pekne. Máme ešte jedného predstaviteľa Národného parlamentu, respektíve predstaviteľku pani Vinde z Francúzska, z Španielska. Ďakujem veľmi pekne, že ste ma zaradili na zoznam rečníkov. Nariadenie, ktoré vstupuje do platnosti, predstavuje významnú zmenu ktorá zlepší dodržiavanie ľudských práv tak prevádzkovateľmi, ako aj úradmi. V Španielsku je to momentálne predmetom diskusie v dolnej snemovni. Máme k dispozícii e, správy. Bolo predložených viac ako 350 pozmeňovacích návrhov a musíme počkať, akým spôsobom sa s tým nakoniec e, vysporiada spravodajca a v akej forme to predloží našemu výboru. Ako povedali predrečníci, musíme zabezpečiť, e, že predovšetkým tento zákon je v súlade so skutočnosťou a tie e, krajiny, ktoré tak už urobili. Bolo by veľmi vhodné, aby dali k dispozícii príklady e, dobrej praxe, ktoré by sme aj my mohli zakomponovať do našeho textu. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Ďalšie, e, ďalšou rečníčkou je pani, in, pani Intevelt zo skupiny ALDE. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Som veľmi rada, že máme toto stretnutie práve dnes a práve tu, e, pretože absolvovali sme veľké množstvo stretnutí, aby sme dospeli do tohto bodu, aby sme mali k dispozícii toto nariadenie a pracovali sme neprestajne od roku 2012, odkedy bolo prvýkrát toto nariadenie predložené. Takže sa teším, že toľko pozornosti sa GDPR e, pripisuje predovšetkým e, po škandále z Cambridge Analytica. Ale čo ma prekvapuje aj je to, že e, ľudia kladú veľa otázok, a ktoré ktorí sa obávajú, akým spôsobom sa to bude implementovať, či budú mať z toho nejaké povinnosti. Musíme však ľuďom povedať, že v tomto procese nezačíname na zelenej lúke. Sú tu opatrenia, ktoré sú na mieste a ktoré fungujú od roku 1995, avšak úroveň povedomia je nesmierne nízke a e, ľudia jednoducho nemajú e, e, predstavu, že existujú nejaké opatrenia na ochranu osobných údajov. Takže keď sa iba dnes budíte do reality, že existujú nejaké nariadenia ochrany osobných údajov, tak čo ste robili za 20 rokov? A to by nám takisto malo spôsobovať e, e, obavy, pretože to pokazuje na to, že ľudia nevedeli o existujúcej legislatíve. A takisto e, vidím, že existuje tu príliš veľa nedorozumení. Ľudia sa boja, že nebudú schopní plniť komplikované nariadenia a veľmi vysoké štandardy. Avšak e, nie každý tak musí urobiť. Ak máte pekáreň, e, pravdepodobne nebudete musieť plniť e, rovnaké štandardy ako Facebook. A to je samozrejme ďalšie posolstvo, ktoré musíme smerom k ľuďom vyslať, že to nie je také zlé. Čo mi robí starosti, a to bolo aj bude predmetom diskusie dnes po obede, je stav implementácie smernice. A to e, bol v podstate balíček. A e, vidím, že implementácia smernice sa prakticky rovná nule. E, členské štáty sa nikam neponahľajú v jej implementácii. Prečo je to tak? Chcela by som vyzvať kolegov z národných parlamentov, aby si to dali veľmi vysoko na zoznam priorít, e, a e, pretože e, lehota na implementáciu už vypršala. A takisto si myslím, že by sa na to mala pozrieť aj komisia a zabezpečiť, že členské štáty budú náležitým spôsobom implementovať túto smernicu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Máme po Máme k, pán, posledného rečníka, má pán Mikolášik z Polska. Šanovný pán... Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni. Všetky pripomienky, e, ktoré tu odzneli a ktoré sa týkalo detí a e, mladistvých, tu práve vidíme množstvo problémov v praktickej implementácii. Chcel by som poukázať na fakt, že úroveň povedomia o GDPR je pomerne nízke. V Polskom senáte sme vytvorili určitú skupinu, ktorá má pracovať na tom, ako zlepšiť bezpečnosť detí vo virtuálnom prostredí. Je to veľmi vysoko na zozname našich eh, priorít. Eh, pracujeme predovšetkým na transparentnosti údajov, a e, transparentnosti ich spracúvania. E, tieto informácie musia byť ľahko pochopiteľné, zvlášť e, ak sa jedná o deti a mladistvých. A takisto by mali aj rodičia mať dostatočné vedomosti o tom, ako vychovávať vlastné deti, keď hovoríme o spracovávaní údajov o všetkých problémoch. Chceme napísať eh, nášmu ministrovi školstva v kontexte nadchádzajúcej implementácie GDPR. Chceme, aby školy zorganizovali eh, kampane na zvýšenie povedomia a začlenili to do osnov, aby eh, samozrejme neostali jednotlivci sa spoliehať iba sami na seba. Chceme náležitú výchovu predovšetkým pre mladistvých, ale aj pre deti, ale rovnako aj pre učiteľov. A samozrejme musím prizvukovať, e, že je to predovšetkým dôležité pre tých najmladších. Čokoľvek, čo môže zlepšiť ich vedomosti o tom, ako si chrániť osobné údaje, e, môže byť nápomocné a musíme to robiť systematicky. Musí to byť naozaj e, komplexný prístup. V neposlednom radí pani Holmajer e, z EPP, Európskeho parlamentu, z Európskeho parlamentu. Ďakujem veľmi pekne. Samozrejme hovoríme o typickej nemeckej vlastnosti a kom, Európska komisia vydala vyhlásenie minulý rok eh, o novej ochrane a nových eh, príležitostiach a samozrejme o tom, akým spôsobom sa má implementovať toto nariadenie od 25. mája. Ja som si prečítala tento eh, dokument a veci mi boli ešte menej jasné ako predtým. A samozrejme hovoríme predovšetkým o špecialistoch na ochranu osobných údajov, ktorí pracujú v pracovnej skupine AS hovorí, že témam, ako je napríklad profilovanie, tie usmernenia pre transparentnosť, akra, ak, akreditáciu, primeranosť, e, záväzné opatrenia, e, ktoré sa vzťahujú pre zodpovedné osoby pri spracovávaní údajov a tak ďalej a tak ďalej. Tieto usmernenia ešte neexistujú, nie sú k dispozícii. A musím úprimne povedať, e, že aj tu na strane európskych inštitúcií sa musíme e, pozrieť do zrkadla a samozrejme musíme vyzvať komisiu, aby to nejakým spôsobom spracovala, aby to nenechávala čisto e, iba na členské štáty, ako sa s tým vysporiadajú. E, pretože keď hovoríme, že firmy sa s tým mali už roky zaoberať, ale avšak musíme mysleť aj na malé a stredné podniky, ktoré naozaj nemajú k dispozícii armádu právnikov, ktoré to za nich e, budú e, riešiť. A z tohto dôvodu samozrejme E, tieto firmy alebo e, fyzické osoby nie sú tak právne vybavené, aby si, alebo nemôžu si respektíve takúto právnu konzultáciu e, dovoliť. A musíme byť im nápomocní v súvislosti s GDPR, ale v súčasnosti máme 16 orgánov v 16 spolkových krajinách, avšak my potrebujeme jednotnú interpretáciu ale keď už aj Nemecko má 16 týchto orgánov, eh, mus, budeme, bude to na európskej úrovni o to veselšie, eh, pretože tie výklady už teraz sú veľmi eh, odlišné. Som presvedčená o tom, že tí nemusíme sa zaoberať do takej veľkej miery e, veľkými e, spoločnosťami. Je nesmierne dôležité poskytnúť tým ostatným e, pomoc. A preto by som chcela poprosiť zástupcom národných parlamentov, aby a upozorniť ich na to, že jednoducho niektorí to budú, niektoré malé podniky to budú riešiť tak, že jednoducho odstavia svoje webové stránky Ehm, je napriek tomu, že tu bol preklad e, pekára, e, ktorý samozrejme nesmí, nemusí plniť toľko štandardov ako napríklad e, Facebook, ale aj tento pekár môže byť v rámci GDPR trestaný. Takže samozrejme, žiadam vás všetkých, aby sme naozaj my všetci zostúpili z výšin našich politických funkcií a samozrejme zaoberali sa aj tým, akým spôsobom to zasiahne do života e, e, ľudí. A e, to sú ľudia, ktorí sa doteraz nezaoberali ochranou osobných údajov. Ďakujem veľmi pekne. Teraz sa obratím e, na našich panelistov, aby zodpovedali e, otázky. Takže pani Jelinek, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. E, budem odpovedať na jednotlivé otázky, predovšetkým na tie, ktoré boli adresované mne. Pani Gomeš, E, si položíme, musíme odpovedať otázku, keď je štát na víne a keď je štát zodpovedný. A samozrejme musíme, e, samozrejme samotný štát sa musí pridržiavať týchto e, štandardov a samozrejme aj štátne orgány majú povinnosť náležitým spôsobom spracovávať orgány, údaje a to na národnej úrovni. A potom to bola otázka, ktorá sa týkala výkladu ktoré sa týkalo e, väčších či menších e, orgánov pre e, ochranu osobných údajov na európske údajov. či existuje nejaká spolupráca a výmena informácií, akú úlohu tu zohráva Európska komisia. Samozrejme, už v súčasnosti pracujeme na tom, aby sme mali čo najkoherentnejšie výklad smernice a nariadenia to samozrejme v budúcnosti nebudeme, nemusíme len robiť, je to naša e, povinnosť tak e, pred našim parlamentným výborom a to samozrejme povedie k tomu, aby e, boli tieto opatrenia implementované v jednotlivých členských štátoch rovnako. A samozrejme rovnako zodpovedný orgán musí byť aj členom výboru pre ochranu osobných údajov. Úloha Európskej komisie je stanovená pevne, má rovnako svojho zástupcu vo výbore pre ochranu osobných údajov a samozrejme ona poskytuje svoje stanoviská k jednotlivým problémom a k e, jednotlivým otázkam. Potom to bola otázka, ako menšie organizácie môžu by dostať e, podporu. Myslím si, že všetky e, orgány, ktoré sa zaoberajú e, ochranou pre osobných údajov, ako napríklad e, v Rakúsku. My sme sami vypracovali usmernenia, e, ktoré nie sú určené pre právnikov, ktoré sú dobre hm, zrozumiteľné a ktoré sú sprevádzané aj dotazníkmi aby sme vedeli, e, čo sa vlastne ľudí týka a e, nie. Nie je to určené pre právnikov. A samozrejme to e, robíme aj pri našom newsletteri, aby sme aby sme vedeli, pretože GDPR sa netýka iba právnikov a nebude to iba právnická záležitosťou. Čo sa týka školení, respektíve zvyšovania povedomia rodičov. Je to predovšetkým záležitosť e, mladých detí, ktoré sú častokrát oboznámené s internetom oveľa lepšie ako ich rodičia. Bola tu otázka, čo sa dialo za posledných 20 e, rokov. E, samozrejme, je tu veľa subjektov, ktoré sa tým nezaoberali a mnoho sa zobudilo iba v tom momente, kedy začal nad nimi vysieť ten damoklov meč možného sankcionovania. Avšak mnohé podniky sa na to pripravovali e, dopredu, ale samozrejme mnohé podniky, ktoré sa však e, nedržali tých už platných nariadení o ochrane osobných e, údajov, tie sa tým museli zaoberať na novo. Samozrejme, to nie je, samozrejme, toto nie je úloha sledovať to, príslušných orgánov. Je to skôr spoločenská úloha, spolo, úloha spoločenskej zodpovednosti eh, jednotlivých spoločností. No a potom v neposlednom rade to bola otázka pani Holmajer, eh, ktorá sa týka usmernení, ktoré má vypracovať skupina článku 29. Bolo vypracovaných už 14 usmernení a tie sú k dispozícii na webovej stránke eh, Rady pre ochranu osobných údajov. Áno, tie boli iba teraz dané k dispozícii. Nikto ich predtým k dispozícii nebol. Tie boli dané k dispozícii od medzi januárom a aprílom. Pani poslankyňa, ja samozrejme, ja vám nechcem odporovať, ale viem, že z vlastnej skúsenosti e, tieto usmernenia boli k dispozícii e, už oveľa dlhšie na stránke pracovnej skupiny e, článku 29 e, e, minimálne rok a pol. A čo sa týkalo e, toho, toho príkladu pekára, s tým sa samozrejme stotožňujem, ale samozrejme ten strach, ktorý niektorí podnikatelia majú, nevychádza z GDPR. Samozrejme sú tu napríklad e, podnikateľské komory, respektíve priemyselné komory, e, ktoré majú povinnosti voči e, svojim členom a ktorým poskytujú podporu. Samozrejme, niektorým sa to stále máli a samozrejme dosiahli sme aj ďalšiu vec. Existuje mnoho podnikateľov, a to aj malých podnikateľov, ktorí vedia, že sa tohto GDPR musia pridržať. A samozrejme tí, že to, že aj títo malí podnikatelia môžu byť eh, nejakým významným spôsobom trestaní, takisto nie je pravda. Samozrejme, treba všetko zobrať eh, do úvahy. Pekár a, eh, a mesiar sa musí na to samozrejme pripraviť ináč ako napríklad veľké firmy, ale to je známe. Uh, ale nemôžeme vylievať vaničku spolu s dieťaťom. Ďakujem veľmi pekne, pani Jelinek, pán, pán Dimanovič. Ďakujem veľmi pekne. Je tu toľko bodov, ktoré by som chcela uh, spomenúť. Uh, chcela by som však spomenúť uh, platformy uh, pre antitrastové opatrenia. To bude veľmi významný boj, ktorý prebehne aj v tejto e, snemovni, keďže Európska únia sa týmto opatreniami bude zaoberať. A chcel by som pripomenúť aj poslancom Európskeho parlamentu, že to už není len o, o záležitosti e, veľkých e, firiem a musíme sa sústrediť predovšetkým na interoperabilitu, aby sme naozaj nevyliali tú vaničku spolu s dieťaťom a sústrediť sa na konkurenčne schopné služby a umožniť ľuďom využívať tieto eh, platformy tak, že im zároveň poskytneme aj vyššie záruky a aj slobodu prejsť od jedného poskytovateľa služby k druhému poskytovateľovi služeb. S ohľadom na mnohé, mnohé pripomienky eh, častokrát sú tieto otázky motivované strachom, že malé a stredné podniky budú trpieť v dôsledku e, regulácie, pokiaľ ju nebudú správne implementovať. Súhlasím e, s pani Jelinek, e, že existuje množstvo usmernení, ktoré vydali aj mimovládne organizácie Čiže existuje pomerne vysoké e, povedomie. Čo nám však e, chýba, je silná verejná kampaň. Ale s tým nemôžeme prísť my ako mimovládne organizácie. A musíme, chceme vás ubezpečiť, že my ako skupina e, mimovládnych organizácií sme sa snažili apelovať na Európsku komisiu, na príslušné orgány, aby poskytli financovanie na takúto kampaň a vždy sme počuli iba nie. Neviem, prečo sa toto deje a myslím si, že to je veľké zlyhanie. A nechápem, e, e, nechápem celkom e, postoj tých, ktoré majú tieto prostriedky narozpočtované na verejnú kampaň o GDPR za posledné dva, dva roky, ale žiadna kampaň nebola. A podľa mňa je to veľká chyba a teraz za tú chybu platíme aj tým, že sa okolo GDPR a implementácie vytvorili eh, mnohé mýty, priam eh, mytológia. A súhlasím s pani Intervelt, že eh, s implementáciou celého balíčka sa naplňajú všetky tie cieľa. A návrh zákona bol predložený pred dvoma týždňami a e, je tak plný výnimiek, že odporuje logike e, nariadenia a zavádza ešte nižšie štardy, ako sme mali doteraz. A, a, a výnimky e, pre orgány v trestnom konaní s výnimkou policie, napríklad spravodajské služby, ktoré budú e, mať výnimku e, zo spracovania osobných údajov. To, takže e, môže sa to zvrhnúť až tak, ako v mojej krajine. A samozrejme, e, obávam sa, že e, Európska komisia nemá k dispozícii dostatočné prostriedky, aby to zvrátilo. A samozrejme, verejná administratíva v rámci GDPR musí prijať určité opatrenia. A to je nesmierne dôležité e, pre členské štáty. A to je niečo, čo by mohol monitorovať komisia a tento parlament. Thank you very much. Uh... Ďakujeme pekne. No a teraz Pani Enion, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. No, ja musím konštatovať z tejto debaty, že uh, máme veľmi veľa eh, spoločných eh, problémov. To znamená, že v budúcnosti budeme spolupracovať my, národné parlamenty a Európsky parlament na otázkach, ktoré sú um, základné a zásadné Európsky výbor alebo výbor pre európske záležitosti e, sa bude venovať ďalej práci a koordinácii medzi všetkými e, európskymi inštitúciami, orgánmi, tak aby výklad e, bol rovnaký aj bol riadne implementovaný a to sú, myslím, veci, ktoré sú úplne základné. No a na niektoré otázky, čo sa týka malých podnikov, tak myslím, že stále treba vysielať signál, že jeden z princípov, jeden z základných princípov tohto nariadenia, ktorý je nový v porovnaní s predchádzajúcou smernicou, je, že všetko je založené na analýze rizik. Takže uh, my v rovnakom svete ako uh, uh, Facebook, to treba pochopiť. No a ešte raz tie osvedčené postupy treba vymieňať medzi príslušnými orgánmi, rovnako s nami. Sme v procese, ktorý treba, v ktorom treba pokračovať, treba ho sledovať, sme na dobrej ceste. A by som mala vysloviť jedno želanie v súvislosti s tým, čo som počula, v súvislosti s vyjadrenými obavami. A to, čo zdôraznila kolegyňa, no, ak je možné porovnať eh, všetky texty, všetky znenia, ktorú komisia alebo parlament eh, sa angažujú v tejto oblasti tak, aby sme videli body, ktoré by mohli byť spojené s nejakými otáznikmi, ale aj tie, eh, ktoré, na ktorých budeme ďalej pracovať tak, aby sme v budúcnosti zaistili čo najvyššiu mieru konvergencie. Ďakujem pekne. Ďakujem vám všetkým za to, že ste sa zúčastnili eh, tejto rozpravy v rámci nášho prvého panelu. Pani Jelinek už musela odísť, ale ďakujem všetkým rečníkom. No a teraz eh, som chcel pozvať rečníkov eh, pre druhé kolo. Lidike Fan, pán Luke Hendrix a pani Pascal Gelly. A táto druhá časť eh, sa bude venovať eh, implementácii eh, GDPR o dopadoch súkromného sektora, vrátane malých a stredných podnikov. To už bola aj časť diskusie v rámci tohto prvého panelu, ale teraz sa aj budeme venovať detaľnejšie. Takže počkáme, kým prídu všetci rečníci a začneme. Okay, uh, dear ladies and gentlemen, uh, we... Dámy a páni, začneme teda druhou časťou nášho zasadnutia medziparlamentného výboru o implementácii balíčka na ochranu údajov. v rámci tohto panelu by som rád privítal pán Židikal Fan, z zástupcov Ubisoft, pán Luke Hendrix, riaditeľ podnikovú politiku a za vonkajšie záležitosti, ktorý zastupuje malé a stredné podniky. A pani Pascal Geli, úradnička na ochranu osobných údajov zo Schneider Electrics, takže som rád, že vás môžem privítať. No a dáme teda hneď slovo našim odborníkom a chcel by som vám len pripomenúť, že teraz máme žlté prihlášky do diskusie a chcete sa vyjadriť, pre poslancov národných parlamentov a poslanci Európskeho parlamentu môžu sa vyjadriť len prihlásenie z ruky. Takže prvý rečník dostávate slovo. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne za toto pozvanie. Ja v mene Ubisoftu by som chcel povedať, že sme skutočne radi, že sa môžeme zúčastniť na diskusii o také dôležité veci, ako je ochrana údajov a GDPR. Ako iste viete, tak toto nové európske nariadenie obsahuje veľké demokratické hodnoty, ako je ochrana osobných údajov alebo rešpektovanie súkromného života. V rámci Ubisoft vítame GDPR ako skutočnú príležitosť eh, pre ochranu práv jednotlivcov a individuálne práva. Pozitívna stránka GDPR je, že keď sa sústredíme v Európe na, že sa sústredí v Európe na ochranu súkromných údajov. No a v rámci GDPR vidíme čoraz vyššiu ochranu, čoraz vyššiu, vyššiu bezpečnosť, vidíme homogenitu prístupu v, k ochrane osobných údajov v Európe. Máme lepšiu ochranu osobných údajov ako ako ochranu hodnôt súkromného života. No a na druhej strane eh, Atlantiku majú takú miernejší prístup, no a Európa má prístup eh, na lepšiu ochranu Ubisoft. Ubisoft je, eh, Ubisoft je firma, ktorá už 40 rokov tvorí počítačové hry. Máme 13 tisíc zamestnancov na 5 kontinentoch. Dnes ponúka miliónom hráčov e, interaktívne e, herné zážitky, či už na počítačoch alebo konzolách alebo mobilných zariadeniach. Chceme poskytiť čo najlepšie e, skúsenosti, no a na to, aby sme získali dôveru hráčov, treba rešpektovať ich súkromné údaje a treba vnímať GDPR ako možnosť posilnenia dôvery, ktorú nám dávajú hráči. No a chcete vytvárať počítačové hry, E, či, e, či to je už na odstraňovanie rôznych vád, na vytváranie nových svetov, nových príbehov, e, tak je nevyhnutné mať dôveru a sme veľmi radi, že GDPR zavádza vyššiu mieru transparentnosti kontroly. Vnímame to tiež ako príležitosť pre Ubisoft zlepšiť našu reputáciu, no je to príležitosť na lepšie riadenie našich, na lepšie riadenie, správu údajov a tiež transformovať možné právne problémy a prekážky na konkurenčnú výhodu. No ako aplikujeme GDPR, my sme prijali rôzne, rôzne opatrenia, posilnili sme naše oddelenie na ochranu údajov, mapujeme údaje no a zavádzame nástroje na zvýšenie miery transparentnosti a kontroly No a umožňujeme e, vytvárať e, rôzne pracovné skupiny. No a my sme posilnili náš tým na ochranu údajov. No a je pravda, že máme túto e, možnosť, ale nie je to možné pre všetky malé a stredné podniky a pre všetky združenia, Rovnako sme vytvorili pracovnú skupinu, e, neformálnu pracovnú skupinu v rámci Ubisoftu, ktorá sa stretáva každý deň, každý týždeň e, a umožňuje to nám e, tvárať vnútorné prepojenia na lepšie možnosti kontroly pre všetkých hráčov. Spustíme to v nadchádzajúcich týždňoch, dňoch a mesiacoch. No a chceme aktualizovať e-privacy a to Vidíme toto nariadenie, no a v podstate utujeme, že e-privacy nebolo prijaté v rovnakom čase ako GDPR, pretože my sme sa snažili uh, pokladať, čo je to e-privacy, možno, že to nebude na dobrej ceste, alebo že to bude dávať príliš e, veľa, no ale no, bude lepšie na zvýšenie dôvery našich e, hráčov Eh, vyhýbať sa škandálom a čo najlepšie chrániť údajom. My stále máme obrovské databázy, no ale eh, databázy sú skutočne všade, v našich počítačoch, telefónoch, všade. Dnes máme interných partnerov, no a posilňujeme ochranu osobných údajov, pretože viete, eh, že v niektorých prípadoch sú sú pochybnosti, ale dnes, dnešnými nástrojmi máme lepšiu možnosť mapovania údajov, no a to je výhoda na vytváranie najlepších hier a umožňuje na tom mapovať, mapping našich údajov a tam sa hovoruje tiež so všetkými našimi kolegami, aby sme ich ukazovali na problematiku ochrany údajov a že vďaka GDPR všetky údaje, ktoré vám umožňujú priamo vás identifikovať, e, či prostredníctvom cookies, tak, tak spadajú pod ochranu údajov. No a tiež treba hovoriť, že možnosť nie nakazenia, keď ťa mm, prípadne nejakého hráča, e, respektíve rôzne údaje a rôzne mená spadajú tiež do ochrany e, osobných údajov. Ide o vyškolenie všetkých našich našich eh, spolupracovníkov Privacy by Design znamená tiež eh, po všetkých 13 tisíc eh, spolupracovníkov vo svete. No a tu máme oznámenie e-learning aplikáciu a vytvorili sme interaktívny modul. Neviem, či poznáte Ubisoft, máme hry ako Just Dance, Assassin's Creed a využívame naše rôzne Videa na to, aby sme upozornili e, ľudí na problematiku ochrany súkromia. No a e, malé stredné podniky, rôzne združenia nemajú vždy prostriedky na to, aby mali moduly e-learning, pretože sú drahé a možno by orgány na ochranu údajov e, mohli dať k dispozícii, dispozícii podobné moduly, a ktorom ktorý si to nemôžu dovoliť. No a Posilňujeme tiež bezpečnosť našich databáz, pretože každý deň e, sú útoky, ktoré sa snažia e, dostať do našich databáz a máme špecialistov, e, ktorí bojujú proti takýmto útokom a to sme vytvorili špecializovanú skupinu, aby reagovali na porušovanie ochrany osobných údajov. Takže my skutočne sme máme tými, ktoré sú k dispozícii 24 hodín denne. No a to je pre nás príležitosť posilniť eh, našu právnu ochranu, vykonávanie našich eh, povinností, no a čo navrhuje GDPR, a rôzne iné ochrany v rámci eh, dohoda o ochrane údajov a je tu univerzalita v rámci GDPR, pretože americkí aktéry sa snažia prinútiť vnútiť svoje podmienky. No a koncepcia GDPR je, je taká univerzálna, umožňuje prinziať zodpovednosť eh, každému podniku a to je dôležité. Eh, a, a hm, stretli sme sa s niektorými problémom je extrateritorialita. Otázka je, či sa GDPR bude vzťahovať na všetkých hráčov, napríklad v Číne, či budú mať rovnaké práva. No a pak, keď príde do Európy, či bude, či bude alebo nebude podliehať GDPR. Takže otázka je, či to bude pre všetkých hráčov všade vo svete. No a na jednej strane nám to umožňuje dôveru rôznych hráčov a eh, osôb, eh, ktoré využívajú služby Ubisoftu. Takže my aplikujeme rovnaké pravidlá v celom svete, takže eh, práve na prístup. No a v digitálnom svete si kladieme otázku, či ide technický, technický, technický identifikátor, či to nie je spojené ani meno, ani e-mailová adresa, či tu právo na komunikáciu a sprostredkovanie tej otázky, ktorú dávame regulátorom, a to by sme mali spoločný prístup v práci s profesionálnymi asociáciami. Proste počiačových hier. No a tretia vec, skutočne potrebujeme homogénny prístup pri aplikovaní GDPR, to znamená, že nie je dobré, aby Európsky výbor na ochranu údajov nebol dostatočne silný, pretože to nebude tak, budú veľké rozdiely medzi jednotlivými orgánmi, ich pozíciami, ktoré môže príjmať. No a, e, to už tak je dnes a to je skutočný problém. No a keď e, príjmete nejaký akt, e, právne akty, tak by to malo byť čo najhomogénejšie, aby sme sa vyhli rôznym rozdielom a komplexnosti aplikácií GDPR, ktorá má za cieľ spoločnú víziu. Takže na záver my GDPR vnímame ako možnosť, možnosť rastu, pokroku, no a každý musí k tomu prispieť tak, aby v našom digitálnom svete boli rešpektované práva všetkých užívateľov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Fan a Slovo dostane teraz pán Luke Hendrix. Nech sa páči, tiež máte slovo na 10 minút. Ďakujem pekne, predseda. Ja som mal prezentáciu. Dobre, ďakujem pekne. Takže najskôr by som chcel poďakovať výboru LIBE za to, že nás dnes pozvali. A ja dopadne na súkromný sektor, vrátanie malých a stredných podnikov, na 99% e, súkromného sektoru sú malé a stredné podniky. Dobre, ďakujem vám pekne za to, že ste nás chcete vypočuť. Pre tých z vás, e, ktorí nepoznajú bruselskú bublinu, tak e, možno UAPME nie je možno aj taká známa. Je to Európska organizácia európskych zamestnávateľov, E, sme, máme 67 členských organizácií, buď národné organizácie, máme tiež európske sektorálne organizácie a zastupujeme v podstate 12 miliónov e, podnikov v 34 krajinách e, a malé stredné podniky. Ja by som sa možno rád vrátil otázke 2012 toto sme povedali a môžete si to overiť na našej internetovej stránke, keď sme mali očakávania o novom nariadení. No a je na vás. Pozrieť sa, o čo sme, hm, či sme dosiahli to, čo sme žiadali. No, poprvé treba samozrejme zohľadniť nové, nový technický rozvoj, vysokú mieru ochrany spotrebiteľov a to myslím, že je v každom prípade zmena, ale tiež vyvážený prístup. Že sa mali vyhýbať príliš veľkým administratívnej záťaži pre malé a stredné podniky. Potreba jasných a jasne definovaných práv a povinností. Myslím, že tu máme veľmi veľký problém. No a musíme sa tiež vyhýbať dodatočnej administratívnej záťaži pre malé a stredné podniky potrebujeme pochopiteľné ustanovenia. Posledná vec, a už to sa o tom hovorilo na poslednom paneli, informačné kampane, kampane o osobných údajoch a ich ochrane podporou Európskej únie spoločne s zastupiteľskými orgánmi a organizáciami na európskej, regionálnej a lokálnej úrovni. Toto všetko sme žiadali už v roku 2012 a teraz prejdeme k malým stredným podnikom a GDPR. No, my, podnikatelia, e, máme záujem a staráme sa o ochranu súkromia, ochranu nášho súkromia, ale aj našich klientov a našich zákazníkov. A tiež samozrejme, e, že musíme rešpektovať legislatívu a zákony. No, a momente, keď privítame návrh komisie nové nariadenie. Mysleli sme, že tu bolo, vítame to, je to veľmi dobre vyvážené. A za cieľ tu bolo vytvoriť jednu skupinu pravidel pre celú Európsku úniu. Ale záverečný text, myslím, že nerešpektuje ten prístup malé podniky prvé, um, skôr prístup taký Lex Google, Eh, skôr veľké podniky bez ešte eh, takého veľkého ohľadu na malé a stredné podniky. Eh, Žiadali, no to aby naše pripomienky boli zohľadené, ale toto je minulosti, no, čo sme urobili všetky naše organizácie na národnej a regionálnej úrovni. My sme investovali veľmi veľa času do informačných kampaní a budovaniu nástrojov pre malé a stredné spoločnosti, tak na národnej úrovni, ako aj na sektorálnej úrovni, pretože aj jednotlivé sektory potrebujú to prístup, no a to v súhľade e, s ustanovením 122, kde úloha poskytovať informácie, poskytovať nástroje je na DPAs. No a my sme, naša organizácia, organizácie prijali túto zodpovednosť na národnej úrovni. E, veľmi spolupracujeme s DPA a nevždy to bolo ideálne, ale v konečnom dôsledku myslím, že v každej krajine teraz sa je dobré pochopenie medzi jednotlivými stranami a ja dúfam, že to v budúcich týždňoch a mesiacoch bude pokračovať. Inflácia však spôsobila vysoké náklady, neistotu, nejasnosť, fragmentáciu a problémy s implementáciou nariadenia, ako aj uvidíme, je tu nedostatok kvalifikovaného personálu na niektoré pozície. No a samozrejme, ďalej je tu problém nepochopenia legislatívy a zákonov. Teraz uvediem pár údajov o tom, e, čo musí urobiť a pochopiť malý a stredný podnik. Poprvé, nariadenie má 88 strán v úradnom vestníku, takmer 100 článkov, článok 29, alebo čo, spoločná skupina podľa článku 29 e, zverejnila 9 usmernení, 5 z nich po 1. januári 2018, takže len pred 5 mesiacmi E, posledné bolo zverejnené 16. apríla 2018 o veľmi dôležitom, e, dôležitej téme súhlas. E, je celkovo 237 strán, 158 strán tento rok, čiže to znamená takmer 60%, a bolo zverejnených len tento rok. A 4 nedávne sú zverejnené len v angličtine, čiže to je takmer 70%. A aj tu máme problém, pretože ja som si myslel, že európske inštitúcie vo všeobecnosti musia komunikovať v jazyku občanov. Takže tu máme istý problém. Avšak parlament zohľadnil malé a stredné podniky článku 30 modka 5 o aktivitách a spracovaní, kde sa hovorí, že sa to nebude aplikovať na podnik, eh, ktorý zamestnáme nejako 250 ľudí, alebo v ktorom pracuje nejako 250 ľudí. A samozrejme sú výz, v e, výnimky, ak to spracovanie nie je príležitostné. My sme napísali e, sekretariátu pracovnej skupiny podľa článku 29 e, s otázkou, ako to interpretovať, pretože parlament rada prijala text, kde hovorí o výnimke pre malé a stredné podniky, ale pracovná skupina podľa článku 29, teraz sme nedostali odpoveď, ale na internetovej stránke vraj už je odpoveď v stanovisku 16. apríla povedali, že máme prísnu interpretáciu, pretože každá spoločnosť v skutočnosti spracúva údaje nepríležitostným spôsobom, takže malé a stredné podniky v podstate nemajú výnimku, takže tento článok neplatí. No po druhé, zohľadnil parlament špecifickú situáciu malých a stredných podnikov. Ja už som o tom trošku hovoril. Eh, v ústave 13 sa hovorí o zohľadnení špecifických, eh, špecifické situácie malých a stredných podnikov. Ďakujem pekne, máme ten článok 35, ale ako vidíte, alebo ako som vysvetlil, tak to nie je výnimka, ale členské štáty, ale tiež EPA majú Eh, zohľadniť špecifické potreby malých a stredných podnikov pri aplikácii nariadenia. A to bude po 25. marci. A teraz vám ukážem internetovú stránku. Ja nechcem nikoho obviňovať. Eh, ja tu ukazujem stránku eh, Belgického výboru pre ochranu súkromia. Zvolil som si Belgicku, pretože som z Belgicka, čiže ja som nechcel Um, poukazujú na iné krajiny. A to nie je teda obviňovanie v každom prípade. My sú len úprimní, a to preložím, hovorí, že je tu štvrtá otázka, a preto ešte nemôžeme zodpovedať na všetky otázky. A myslím, že to je veľmi úprimná vec, prečo teda nemôžeme ešte zodpovedať na všetky otázky a na ďalšej strane sa píše, je to trochu viacej, lepšie to vysvetlené a 23. apríla som to odfotil, čiže pred pár dňami. Prečo belgické orgány na ochranu údajov nemôžu reagovať na všetky naše otázky, pretože eh, tá práca stále nie je ukončená a dopady stále nie sú úplne známe. Takže toto je odpoveď orgánu na ochranu údajov. No a preto si myslím, že jediné riešenie, no včera sme poslali WAPME, HOTREK a Eurochambers sme poslali list spoločný komisárke Viere Jourovej, kde sme žiadali o nejakú lehotu na jeden rok, na to, aby sme odporúčali členským štátom a tiež Národným orgánom na ochranu údajov, aby investovali viac do pomoci a poradenstvo malých a stredných podnikov a aby prvý rok sa zavezali k tomu, že nebudú pokutovať, ale len vydajú varovania v prípade nejakého porušenia. A no, myslím, že to je správny prístup snažiť sa riešiť problémy všeobecnosti. Ja musím povedať, že v niektorých krajinách mnohé naše organizácie urobili rovnakú vec. Požiadali vlády o takéto, povedzme, prechodné obdobie. Čas beží. Ehm, už len jednu vec dúfam, že tento parlament, tiež národné parlamenty, nám pomôžu podporiť to o naše žiadosti o zavádzanie, alebo podporia našu žiadosť o zavádzanie prechodného obdobia. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A následuje pani Pascal Gelini. sa páči, máte slovo. Dámy a páni mm, poslanci a poslankyne Európskeho parlamentu a národných parlamentov. Chcem vám poďakovať a poďakovať výboru LIBE za príležitosť vysvetliť vám e, naše programy GDPR, súladu s GDPR. E, takisto ma požiadali, aby som povedal, čo funguje, čo nefunguje, takže dúfam, že nebudem príliš provokatívna. E, chcem začať pozitívnou pripomienkou na úvod, čo funguje No, musím vám zablahoželať, pretože naozaj vďaka vašej uh, úsilovnej práci ochrana údajov v týchto dňoch má naozaj maximálnu pozornosť. Je to naozaj e, v popredí všetkých e, aktivít e, súladu mnohých firiem a to je určite jeden z vašich, jedna z vašich najväčších zásluh. Pár slov teda o Schneider Electric, mojej firme. Sme globálnym lídrom v riadení energie a automatizácie. Sme teda veľká firma domovskou pôdou je Európa, e, zrodili sme sa vo Francúzsku a prevádzky máme v 28 členských štátoch. Ale sme globálnou firmou, máme 40 tisíc zamestnancov v Európe a 140 tisíc zamestnancov na celom svete. Pre nás, my teda berieme ochranu dajú veľmi vážne, s veľkým nadšením a ja e, vám poviem čo najviac detajlov v nadchádzajúcich 8 minútach a 30 sekundách, čiže o našom programe zhody z GDPR, aby ste teda v praxi videli, ako veľké firmy budujú svoje programy zhody z GDPR. Program je vlastne z, vychádza z predsetavenstva, požiadali právny úsek a digitálny úsek, aby vypracovali takýto program zhody z GDPR. Čiže funguje to tak, že dvaja lídry, vrátane mňa, boli požiadaní, aby vypracovali programy spolu s riadiacím výborom a pravidelné správy o pokroku a zodpovedá za to špecifický tým, ako sme teda zorganizovaní. Nož, v zásade máme taký centrálny tím eh, v ústredí, ktorý zodpovedá za navrhovanie toho programu, dáva impulzy vlastne ostatní zvyšku firmy, eh, navrhuje eh, vzory pravidel a potom to ide do ďalších 28 členských štátov a celého sveta, kde sa ten program implementuje. Každý z 28 členských štátov a možno aj trošku viac, pretože máme Európsky hospodársky priestor. Tam sme požiadali krajiny, aby e, vymenovali takéhoto šampióna GDPR a manažéra a takisto lídrov v oblasti ľudských zdrojov a marketingu, aby oni e, vlastne to potlačili, e, tie inštrukcie, ktoré sme pre nich navrhli. Čiže ja viem, že pre malé a stredné podniky je to iné, ale pre nás je to proporčené našej veľkosti. Máme asi 300 ľudí, ktorí pracujú priamo na našich programoch súladu a zhody. Čiže e, majú rôzne poslanie, rôzne úlohy. Náš program súladu s GDPR Ehm, je navrhnutý tak, že sú tam určite pracovné toky, ktoré sú prepojené na povinnosti vyplývajúce z eh, textu GDPR. Nebude môcť teda hovoriť o všetkých tých pracovných tokoch, ale aby ste mali ako takú predstavu eh, niektorých tých pracovných tokov, predsa len o tom niečo poviem. Prvý pracovný tok, samozrejme, to je budovanie e, organizácie na zhodu s och- e, požiadavkami na ochranu údajov. Pre nás je to e, vlastne taký, také dobrovoľné menovanie e, úradníka na ochranu údajov. Ten musí byť vlastne k dispozícii vo všetkých členských štátoch. O tom hovorí e, vlastne pracovná skupina článku 29, to od nás požaduje. Čiže ja som vybudovala takýchto, takýto sieť e, korešpondentov na ochranu údajov vo všetkých e, krajinách a ich poslaním je zabezpečovať dodržiavanie pravidiel vo svojej krajine, aby boli vlastne k dispozícii aj e, subjektom dát a všetkým, na ktorých sa teda GDPR vzťahuje v krajine hovoria jazykom krajiny a pravidelne telefonujeme každý týždeň, aby e, sme zabezpečili, že korektne si plnia svoju úlohu. Takisto okrem toho máme e, výbor e, pre ochranu súkromia, to je na špičke firmy a tam sú zástupcovia všetkých organizácií, a členov predstavenstva, ktorí potom usmerňujú naše politiky a vyhlásenia pre zákazníkov. Druhý pracovný tok, na ktorom e, pracujeme, je komunikácia. E, máme masívnu komunikáciu voči všetkým zamestnancom, aby všetci naši zamestnanci poznali tieto štyri písmená GDPR som, webinárov, internetu, Máme tiež fórum, kde ľudia môžu položiť otázky o GDPR a tam tie otázky aj zodpovedávame. A keď sú to opakujúce sa otázky, e, tak e, e, máme napríklad taký zoznam často kladených otázok a takisto máme určité scenáre pre ľudí, ktorí implementujú GDPR, sú tam teda usmernenia, inštrukcie, ako e, napísať takéto oznámenie, ako nie niečo do registra, ako uzavrieť tú zmluvu. Vidím, že čas mi naozaj rýchlo beží. E, Dôležité je teda naplňať tento register. My sme mm, povinní vyplňať tento register. Vybudovali sme si teda určité rámce. Register e, tých spracovateľov a kontrolorov dát a urobili sme teda to, čo sme považovali za potrebné pre nás. No a potom každá krajina e, je požiadaná, aby to vyplnila a dostáva pravidelné správy o pokroku e, a teda zameriame sa na to, ako to naplniť usmerneniami. Takisto žiadame krajiny, aby e, sa k tomu robilo to, ten, ten, tá dopadová štúdia. No a samozrejme je toho podstatne viac v tom programe, než to, o čom som hovorila je tu, sú tu kontrolné zoznamy, eh, šablóny. Eh, mali sme takúto politiku, eh, ktorú aktualizujeme a v súlade s GDPR je to globálna politika. A ďalšia veľmi dôležitá vec, na ktorej pracujeme, je teda hľadanie nástrojov, automatizácia nástrojov, pretože uh, E, práca na základe Excelových vzorcov a šablón nie je veľmi efektívna e, pri našej veľkosti podniku. Čiže mnohé firmy sa snažia nájsť e, dodávateľov, ktorí by im vedeli pomôcť tými registrami, nástrojmi na súhlas, na od, teda zisťovaniu údajov. Dnes na trhu nie je nejaký dokonalý nástroj, ale snažíme sa teda nejaké tie nástroje si vypracovať aj sami. Ešte e, by som chcela vyzdvihnúť to, čo naozaj nefunguje a tu sa zameriam na jednu vec, aby som bola úplne úprimná. GDPR jeden zo svojich hlavných cieľov neplní. Slúbili ste nám jeden rámec na ochranu osobných údajov v Európe, aby to bolo jednoduchšie pre európske firmy obchodovať na jednotnom trhu. A DPO, títo naši úradníci, nemajú pocit, že by to uh, tak naozaj bolo. Skôr je to ako uh, také š- francúzske listkové cesto, kde máte skutočne tisíc vrstiev, Uh, Mm, máme pravidla GDPR, potom národné pravidlá ako ďalšiu vrstvu v členských štátoch. E, tam sú možnosti to všetko prispôsobovať e, napríklad ten národný vek detí a potom sú tam mnohé ďalšie výnimky, ktoré nám veľmi stiažujú život. Ak teda územný rozsah pôsobnosti je iný, tak je to pre nás veľmi komplikované a komplexné. Eh, počas diskusie môžem povedať niečo podrobnejšie, ale okrem toho, ak sú teda nejaké národné rozdiely, ktoré idú nad rámec toho, čo je povolené v GDPR, tak je to ešte komplikovanejšie. No a potom, čo sa týka článok 20, článku 29 a interpretáciu EDPD, všetky orgány za posledné roky vybudovali obrovský súbor interpretácie, ktorý si chcú zachovať. Potom je tam to usmenie z každého národného DPA ku GDPR. Niekedy sa to líši. No a predstavte si, keď ten biely zoznam a čierny zoznam k tým DPIA je iný v každej krajine. Ako to má e, vlastne takto naš, naša firma zvládnuť? To je veľmi komplexné. Čiže ak mm, budujem nejakú politiku, potrebujem jasné, konzistentné pravidlá, ktoré vychádzajú z európskeho konsenzu. Pretože nemôžem mať 28 rôznych politik. Potrebujem jednu politiku, ktorú budem implementovať do svojich IT systémov, pretože jeden, ktorý revidujeme, analýzujeme, Dúfam, že nám pomôžete, nám DPO, s ochranou údajov, aby bola naozaj čo najúčinnejšia a najefektívnejšia. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne. Ďakujem za veľmi hodnotný e, príspevok. A teraz odovz... toto si posunieme do debaty a e, teraz prejdeme do rozpravy a rozpráva bude tak, ako som to e, už e, predtým spomínal, čiže dvaja europoslanci, e, teda dvaja poslanci národných parlamentov, europoslanci. Ak sa chcete vyjadriť, tak prosím položiť tie žlté kartičky so svojimi menami a prvý dostane slovo pán Kozboli z Grécka. Nech sa páči. A pani, pardon, Kozboli. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Už e, predtým sme hovorili o prípravách a bezprostrednom uplatňovaní. A mm, uvádzalo sa, že veľa vecí sa ešte neudialo, takže momentálne hovoríme všetci, že to chceme mať jednotné, ale ja poviem niečo z našej krajiny, súvisí to so štúdiou, gréckého priemyslu, ktorá sa zrealizovala vo februári. A tu chcem e, povedať e, o niekoľkých výsledkoch e, tejto štúdie. Každý štvrtý podnik v Grécku vôbec nepozná toto nariadenie. Toto percento dokonca rastie, ak ide o malé teda, alebo teda menšie podniky. Mnohí hovoria, že vôbec nepoznajú tento pojem osobných údajov a myslím si, že jeden zo štyroch podnikov povedal, že sa nepridržia nariadenia a 47% povedalo, že dodržiavajú len čiastočne to nariadenie. 8 z 10 firiem hovorí, že sú pripravení zlé 40 tisíc eur sú náklady na prispôsobenie sa tomuto nariadeniu. To je naozaj veľmi vysoké a preto e, to bude ešte dlho trvať, kým sa dokážu firmy prispôsobiť a kým budú aj presvedčené, že to nariadenie je naozaj nevyhnutné. Grécka podnikateľská sféra, práve malé a stredné podniky, e, sa práve vymaňujú z veľmi dlhého krízového obdobia a pre nich je naozaj to ešte stále ťažké, ehm, ešte to stále hospodársky nie je až také rúžové, preto treba firmy presvedčiť o tom, že je dôležité mať takú kultúru ochrany osobných údajov. A e, treba ich presvedčiť o tom, že ak to budú dodržiavať, je to pre nich aj konkurenčná výhoda. Musia to nariadenie vnímať ako príležitosť, ako stimul e, investovať do opatrení na napríklad školenie pracovníkov, a je to aj príležitosť informovať o právach. E, mne sa to zdalo celkom zaujímavé. Už sme tu o tom hovorili, že sú tu rozdiely medzi malými a veľkými firmami a neplatia vždy úplne rovnaké predpoklady. Napríklad, čo sa týka zodpovedného v malom podniku, tam to vyzerá inak. U nás je veľmi veľa takýchto malých a stredných podnikov a myslím si, že je tam veľká diferenciácia a e, že sa to tu spomínalo, pán Heysen to tuším hovoril, a pán Hendrix, že v praxi e, tu ten rozdiel nie je, ale článok 29 a 35 predsa len e, predpokladajú určité rozdiely, čiže musíme si tie dáta ešte preskomať, ale nemali by sme tu teraz nejak rozduchávať paniku a nemali by sme e, strašiť firmy. Z toho všetkého vyplýva to, že potrebujeme nejakú informačnú kampaň. Orgány dohľadu v každej krajine, aj u nás, e, samozrejme máme nezávislý orgán na ochranu údajov a tento nezávislý orgán musí v spolupráci s prvými a podnikateľskými zväzmi naozaj urobiť veľkú e, informačnú kampaň a treba vytvoriť e, aj určité inštitúcie na podporu týchto podnikov, aby dodržiavali tento predpis. Ďakujem pekne. Pán Ralo Lombarte zo Španielska nasleduje. Ďakujem pekne. Pán predseda e, musím priznať, že som trochu prekvapený obsahmi niektorých výstupení, kde sa hovorí o tom, že smernica sa, ako sa má uplatňovať. To teda nám dáva vytušiť, že sa uplatňuje nejaký rámec ex novo na ochranu údajov a ignoruje sa, že 23 rokov v Európskej únii už platí európska smernica, ktorá platí priamo pre malé a stredné podniky Mnohé z nich ju plnili, respektíve e, naplňajú, dodržiavajú. A nie sú tam žiadne nové práva alebo nejaké nové právo pre občanov pokiaľ ide o legislatívu. E, čo by teda podniky za posledných 23 rokov nemali ešte zrealizovať? Nezačíname od nuly, predsa tu bola realita už aj predtým. Preto si myslím, že nie je primerané robiť tu nejakú paniku, hovoriť o nejakých novinkách, ktoré prináša nariadenie, napríklad administratívna záťaž. Na informatickej platforme v Španielsku je nástroj, ktorý malým a stredným podnikom umožňuje dozvedieť sa o svojich povinnostiach. To sa to si človek prejde za 45 minút, aj tie povinnosti, ktoré musíte plniť. Takže naozaj to nepovažujem za primerané. Mm, áno, sú tu, je tu veľká novinka pre niektoré krajiny, nie všetky, v niektorých krajinách to už existuje. Tá veľká novinka je, že možno budú nejaké ekonomické sankcie, pokuty. To je e, tá novinka A to, čo by sme e, mohli nazvať nejakou pedagógiu sankcií, e, nech už je to, nech to nazveme akokoľvek, je dôležité, aby sa ten nástroj uplatňoval a ten sa teda zovšeobecňuje. Ale teraz by naozaj nemali byť na poplach, ako sa už povedalo na poslednom paneli, e, toto sa vzťahuje na potenciálne sankcie pre malé a stredné podniky, Ehm, že je to odstupňované v nariadení a sú tam aj iné opatrenia, ktoré nie sú e, striktne, e, povedzme, sankcie, ale opatrenia inej povahy. Čiže nie je potrebné preháňať alebo dávať nejakú odkladnú lehotu pretože to by bolo možné iba v prípade, ak niekto nemal možnosť realizovať e, predpis. Ale myslím si, že naozaj teraz nemá zmysel dávať nejaké výnim, nejakú výnimku pre nejaký sektor. Druhá otázka, to sa spomínalo už v tom prvom vystúpení, je tu aspekt, e, o, z ktorého by sme sa mali veľmi tešiť pri realizácii nariadenia o ochrane údajov a to je univerzalizácia európskych štandardov napríklad, ako sa to udialo v roku 1995, v prípade smernice, to má dopady nielen na Európu, to má celosvetové dopady na štandardy v oblasti ochrany údajov. E, jediné, čo teraz treba urobiť, je, že e, teda nie cez národné orgány, ale cez európsku ochranu údajov je tu ten výbor, e, prostredníctvom ktorého sa treba snažiť o univerzalizáciu týchto európskych štandardov aj u neeurópskych firiem. To e, treba potom ešte následne dopracovať, aby sa to udialo nielen formálne, ale aj reálne. Ďakujem. Teraz dám slovo pani Koradce Bild e, z EPP, ale takisto by sme pozvali a privítali návštevníkov ktorí prišli zo Švédska. Takže vítajte a ďakujeme, že ste sa pridali k nám na túto diskusiu. Ďakujem veľmi pekne, Jan Filip. E, a takisto ďakujem za prácu na tejto historickej legislatíve, ktorá nastaví štandardy aj vo svete na ochranu údajov. Nesmierne dôležité sú podmienky, e, ktoré sú predpokladom na vytvorenie spoločného digitálneho trhu ja patrím k tým, ktorí sú veľmi spokojní s tým, že takúto legislatívu máme a takisto na výbore LIBE, ale aj na výbore pre e, interný trh, pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. A sme toho názoru, že stále zlíhávame v tom, že ešte stále neposkytujeme jednu sadu jasných pravidiel a transparentných pr- eh, pravidiel. A to bol jeden z dôvodov, prečo sme menili tú predchádzajúcu legislatívu. A teraz eh, napriek tomu aj eh, po dvoch rokoch máme máme tu Združenie rodičov v školách, ktorí nevedia, čo majú robiť. Máme tu Červený kríž, ktorý nevie, čo má robiť a či nám môžu zaslať napríklad zoznam e, svojich účastníkov. Sú to zoznamu e, mimovládnych organizácií, ktoré chcú urobiť správnu vec, avšak nevedia ako. A e, jediní, e, ktorí e, na tom zarábajú, sú konzultanti, a ktorí na tom získavajú. A to tak nemalo byť. Máme tu švédsku spoločnosť, ktoré vynaložili 5 miliónov eur a samozrejme e, Google, Facebooky E, tam si to nájdete vo svojom inboxe, ako sa prispôsobujú. Avšak to sú tie malé spoločnosti Európania, ktoré sú tým nesmierne zasiahnutí. A nielen, že si myslím, že to je nesprávne, e, pretože sme mali zaviesť jasnosť a nie e, skomplikovať veci, avšak usmerni, usmernenia prišli príliš neskoro. Je to nariadenie, o ktorom sme rokovali Eh, z radou a stále je postavené na výnimkách vďaka rade. Moja výhrada spočíva aj voči inovácii. Eh, spoločnosť ako Spotify by sa nemohla eh, rozvíjať takým spôsobom, ak by platilo GDPR. A dúfam, že aj skupina podľa článku 29 bude menej prísna vo svojej interpretácii a musí mať lepšiu harmonizáciu napriek celou Európskou úniou. Pretože nemôžeme tu mať nariadenia, ktoré rozkladajú vnútorný trh. A myslím si, že na začiatku eh, by sme mali mať priateľský a zhovievavý prístup, ktorý sa snažia eh, o správnu vec, ale nevedia ako na to. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne vzhľadom eh, na to, eh, že musí odísť, dám slovo pánovi Aguilarovi a potom prejdeme k ostatným poslancom za národné parlamenty. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, za príležitosť podeliť sa s vami o niekoľko poznámok, eh, ktoré sa týkajú samotnej podstaty tohto dnešného stretnutia. Máme tu spoločné interparlamentárne zasadnutie kde práve Lisabonská zmluva hovorí jasne, že tieto stretnutia neslúži len na výmenu názorov a výhrad, ale aj e, na také potvrdenie našeho záväzku pri vytváraní európskej legislatívy. Pretože takto sa vytvára európska, európska legislatíva. Je to spoločný podnik národných parlamentov a Európskeho parlamentu, aby európske právo e, mohlo byť správnym spôsobom implementované my sme si odvedli našu časť práce tým, že sme prijali tento eh, balíček eh, o ochrane osobných údajov. A ja nastojím na to, že to má byť malý balíček. Je to nariadenie a smernica, eh, ktorá sa týka agentúr, ktorí pôsobia v oblasti presadzovania práva a OČTK, ktoré majú postihovať trestné činy ten druhý balíček je práve tá smernica. Ale druhá časť toho balíčku nie je smernica a je to nariadenie. A to je veľký rozdiel. Nariadenie je priamo implementovateľné a občania vedia, že stačí sa im obrátiť na súdny systém vlastných štátov, aby si vynutili rešpektovanie vlastných práv. Avšak Keďže je to nariadenie, vyžaduje si to aj určitú prácu od členských štátov. Nevylučuje pritom počas implementácie určité reformy počas alebo pri vstupe do platnosti 25. mája. Druhou myšlienkou je, že áno, je to nariadenie, eh, ktorý prináša e, veľkú zmenu, pretože sa to nesústreďuje iba na orgány, ale aj na súkromný sektor a, za, a to vrátane stredných a malých podnikateľov. A pri príjmaní tejto legislatívy sme videli, že internetoví giganti budú proti nám bojovať. Vieme, ako je to čeliť Eh, silnej opozícii všetkých gigantov Google, Amazon, eh, ktoré mali veľké výhrady eh, voči nariadeniu, ktorú sme mali prijať. Avšak rovnako to ovplyvňuje aj malé a stredné podniky. A áno, nesmieme ignorovať problémy a nedostatky, ktoré sa týkajú kontrolných mechanizmov, spracovateľov osobných údajov, a tých ľudí, ktorí sú za to zodpovední pri malých a stredných podnikateľoch. Avšak to neznamená, že sa niečo mení na tom dátume, kedy nariadenie vstúpi do platnosti. To je stále 25. mája. My z pozície výboru sme hovorili o pripravenosti na tieto nedostatky, keď hovoríme o ukladaní pokút ale vyžaduje si to takisto aj e, vzdelanie, schopnosti a odhodlanie malých a stredných podnikateľov. Avšak vyžaduje si to aj z našej strany kampane, zvyšovanie povedomia, e, pretože tu ide o základné práva e, pretože základné práva nie sú predmetom rokovania. Tie proste sú, sú predmetom článku 8 charty práv európskych občanov. A vyžaduje si to investície, takisto zo strany obchodných komôr, zo strany členských e, štátov, ale takisto aj záväzok národných parlamentov, aby táto legislatíva bola daná do pohybu. A to v príslušnom termíne. Myslím si, že je zásadné, aby sme urobili všetko, čo je v našich silách, že základné práva sú náležito e, chránené. A samozrejme v plnej spolupráci a e, so záväzkom zo strany národných parlamentov. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom je pani Butigek z Malty. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. V prvom rade by som chcela povedať, že dostávam spätnú väzbu zo strany malých podnikov, ktorí veľmi pozorne sledujú, o čom sa dnes rozprávame. A dostala som zaujímavú správu, kde sa hovorilo, že GDPR eh, z GDPR sa stáva akési obchodovanie e, so strachom. A myslím si, že toto je veľmi validná výhrada, ktorú by sme mali počúvať, e, pretože sme sa dopustili mnohých chýb tak na národnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ. A mali by sme načúvať týmto výhradám občanov. Vypočuli sme si pána Hendrixa a myslím si, že tie nástroje, o ktorých hovoríte, e, by mali byť zdieľané a distribuované a malé a stredné podniky by mali chápať, že toto nie je nejaký si eh, Armagedon pre ich podnikanie a to je nesmierne dôležité, ale zároveň by sme mali sa podeliť o tie zásadné body, pretože občania musia vedieť, aké sú ich práva a myslím si, že eh, všetci tlačíme príliš rýchlo na, ten, na to tlačidlo súhlasím, pretože všetci si prečítame tie podmienky užívania a vlastne si ich neprečítame, iba zoskrolujeme nižšie a e, stlačíme súhlasím. E, pretože ľudia absolútne netušia, e, s čím súhlasia. A toto nie je záležitosť malých a stredných podnikov. E, sú to malé podniky, ktoré poznajú jeden druhého na osobnej úrovni. Nemajú žiadny záujem na to, aby nejakým spôsobom manipulovali s vôľou užívateľov. A na čo by sme sa v nich všetci mali pozrieť, je to, aby tie veľké spoločnosti a tie menšie spoločnosti e, boli na rovnakej vlnovej dĺžke. A to by mohlo pomôcť posunúť veci vpred. A to tým správnym spôsobom. Pretože ako naši kolegovia zo Španielska povedali, že áno, existujú tu zákony, ktoré platia už dlhé roky. Áno, ale prijali sa aj významné zmeny. Takže áno, tieto zmeny sa stali a možno naozaj niektorí ľudia možno zanedbávali niektoré veci z ich plnenia. Avšak na čo apelujem ja predovšetkým kvôli väčšine spoločnosti z mojej krajiny, a to sú malé spoločnosti, a myslím si, že malé a stredné podniky idú do toho e, e, s dobrou vierou. nestiažujme im to. Naopak, e, zľahčíme tento e, proces. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom je pán Furier z Belgická. Merci, le... Ďakujem pekne, pán predseda. No, tak ako bolo pripomenuté, sme na začiatku celého procesu a hodnotenie, sledovanie je veľmi dôležité na to, aby sme dokázali zhodnotiť toto nariadenie a myslím, že e, skúsenosti odborno Schneider Electric alebo Ubisoft eh, umožnia implementovať niečo najúčinnejšie, najharmonizovanejšie a umožnia, aby sa to vyvíjalo časom a prispôsobovalo. A myslím, že treba vyčuť všetky spoločnosti, malé, stredné a veľké, eh, pretože ste hovorili o uplatňovaní v Európe. Hovorili ste o vzťahoch, o vzťahu medzi e, spoločnosťami a orgánmi na ochranu údajov. A preto je dôležité vedieť, ako e, tie vzťahy medzi e, firmami a štátnymi orgánmi sa vyvíjajú v Európe. No, s vašim globálnym, vašim globálnym pohľadom. Myslím, že treba v každom prípade e, využívať v rámci diskusie vašu odbornosť. Takže prvá vec o aktuálnych a budúcich vzťahoch s e, orgánmi. E, vy ste tiež hovorili o nástrojoch, ktoré treba vybudovať ešte. Mohli by ste hovoriť o nejakých praktických aspektoch alebo v budúcnosti nástrojov, nástrojov, ktoré budú dobre pre všetky spoločnosti. No a na záver posledná otázka. Európska digitálna suverenita, ako digitálne spoločnosti, ako tie vaše, ako vidíte posilnenie európskej digitálnej suverenity pomocou tejto je to smernice. Takže to sú moje otázky, pán predseda. Um, ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom je pani Stevens zo skupiny EKR tu v Európskom parlamente. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúca, kolegovia. Ďakujem aj panelistom, že prišli medzi nás. GDPR má určite istý dopad na naše podniky. A to veľký dopad. A zvlášť sa týkom malých a stredných podnikov. Pred 14 dňami vo flamských novinách eh, vyšiel článok, ktorý sa zaoberal tým, eh, koľko malých a stredných podnikov v Belgicku vie o nových pravidlách GDPR. No a vedel to iba každý tretí podnik a vedeli povedať, v čom tie pravidlá spočívajú. Takže mesiac pred lehotou podniky nevedeli, čo majú robiť. Samozrejme, ochrana našich občanov je veľmi dôležitá, ale nemalo by to prinášať dodatočnú záťažť malých a stredných podnikov. E, chcela by som povedať, že nielen oni sú zodpovední za implementáciu nových pravidel, ale aj my, všetky orgány e, by tu mali povinne pomáhať týmto podnikom. A chcela by som si vypočuť aj váš názor na takýto názor. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom je pán Pulovský z Polska. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Je to 10 dní pred formálnou implementáciou GDPR v Európe a vypočuli sme si tieto diskusie a musím povedať, že my ako Európa zlyháme pri implementácii jednotného rámca na ochranu údajov. Ja zdieľam názor pani Koraci Bild, E, pri to, ako sme videli tú bonanzu e, a e, toho, čo sa snažia z toho vyťažiť konzultačné spoločnosti. Vieme, že mnohé podniky sú nepripravené. A a povedali, vidíme, sme svedkami absurdných absurdných situácií. Moja dcera napríklad povedala, že nebudú vyvolávaní po mene v škole, ale na základe čísel. A ako bolo e, povedali, e, jeden kolega, možno tento netvor nie je až taký veľký, ako sa o ňom hovorí a možno to nie je také zložité implementovať to správne. Takže pokiaľ existujú e, zdruju, mali by sme mať paneurópsku kampaň o tom, čo chceme dosiahnuť. A to je jednotný európsky rámec a čo všetci chceme, tak ľudia ako aj spoločnosti. Takže tento paneurópsky európsky rámec, vysvetlenie toho, čo to znamená, by malo byť veľmi jednoznačné. Žiadne malé a stredné podniky nebudú mať čas e, čítať si e, knižtičky napísané v ťažkom právnickom jazyku. Mali by sme to vysvetliť jednoducho a názorne. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne, hovorí predsedajúce a pani Henio z Francúzska. Oui, merci. Ďakujem pekne, predseda. Ja myslím, že táto diskusia s zástupcami podnikov je veľmi dôležitá pre nás, poslancov, pretože my musíme počúvať vaše problémy pri implementácii tohto textu, eh, ktorý je mimoriadne dôležitý. No a naopak, ja myslím, že je trošku provokatívnejšie o ňom hovoriť ako o Lex Google, že nie je urobený pre malé a stredné podniky. Ja si myslím, že GAFA by mm, sú nejaké veľmi nadšené z tohto textu. No a, to, čo som povedal počas prvého panelu, no, vy sa pozeráte hlavne na veľkosť podniku, ale dôležité je tiež zhodnotiť úroveň rizik, ktorá niekedy nesúvisí s veľkosťou podnikov. Existujú startupy, e, ktoré aplikáciám profilingu alebo využívaniu big data a pracujú tam len, pracujú tam len 3 alebo 4, 4 ľudia, ale rizika sú veľmi veľké, takže treba informovať tie malé stredné podniky, ktoré treba, treba zmierniť nejaké ich obavy a strach z aplikácie tohto textu. To v podstate aj vaša úloha. No a zodpovednosť, ktorú máme voči všetkým podnikom, a tým najmenším, je, aby všetko bolo správne pochopené. Takže myslím, že nám zostáva ešte veľa práce pri komunikácii a pri pochopení toho, aké sú základy a význam pochopenie tohto textu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a tým sme vyčerpali zoznam rečníkov a teraz by som dal slovo naspäť panelistom, aby odpovedali a zároveň uzatvorili tento blok a samozrejme zobrali do úvahy aj tento bod, ktorý bol práve spomenutý, že samozrejme veľkosť spoločnosti už nie je viac otázkou. Ide predovšetkým o riziká, takže e, prosím spomente aj tento bod, ktorý by ste mohli viacej rozvinúť vo svojich odpovediach. No a samozrejme môžete okomentovať všetko, čo bolo povedané. Dobre, ja začnem pánom Fánom. Ďakujem veľmi pekne na to, aby som zodpovedal vašu otázku o vzťahu medzi orgánmi na ochranu údajov alebo s orgánmi na ochranu údajov. No my chceme mať čo najglobálnejší prístup, a čo najviac rešpektovať súčasne našich zamestnancov aj hráčov, takže GDPR, platí, preto uplatňujeme GDPR na celom svete, nielen v Európe. No a ak NIL mal byť hlavným orgánom, no pretože e, my sa nachádzame, hlavné sídlo je e, kúsok od Paríža. No a personálne otázky riešime teda vo Francúzsku, no a teda otázka MIL, alebo teda orgán KNIL je pre nás určujúci, no a chceme sa e, vyhnúť nejakom vytvoreniu raja, sa porušujú alebo kde sa nechránia e, údaje. No my chceme na posilnenie našich e, vzťahov s inštitúciou KNIL francúzskou. E, my máme veľa údajov o hráčoch, to je, a hráčoch, to je veľmi dôležité pri vytváraní hier, pri optimalizácii, takže máme milióny hráčov a preto musíme mať dobré vzťahy s regulačnými orgánmi a dôležité je pochopiť ich potreby eh, a činnosť na no, KNIL. Diskutujeme všetkými eh, osobami, ktoré sú odporné v tejto oblasti. No a píše osoba, to, čo, čo, čo sa stalo eh, na kontrole, čo sa, čo, čo, ako to prebiehalo. No a, a nakoniec tá osoba pochopila, že je v záujme všetkých, aby sme sa, sa lepšie pochopili, aby sa lepšie chápali. Takže treba spoznať potreby, ako čo najlepšie rešpektovať eh, GDPR a tým sa zlepšujú aj vzťahy. Takže dôležitá je diskusia. No a ako ste povedali, pre malé a stredné podniky, pre mnohých aktérov je to komplikované a je to pravda. Eh, my, 25 mm, rokov to trvalo, no vo Francúzsku 2000, oh, je to od roku 2004, keď je, eh, knihu má veľa kompetencie, treba lepšie, lepšie chránený, chránené sú osobné údaje a súkromný e, život. No, myšlenko je byť čo? čo najväčší rešpekt a budovať čo najväčšiu dôveru. No a e, treba zmeniť prístup a využiť to ako konkurenčnú hodnotu. No a čo sa týka suveren- národnej suverenity, európskej suverenity, digitálnej suverenity, a, tak a, GDPR posunie suverenitu národných aktérov a, a mm, zvyhodňuje aktérov mimo Európy je tu Európsky súdny dvor, nemôže nikto povedať, že na neho sa to nevzťahuje, pretože ich sídlo je mimo Európskej únie. Podniky musia rešpektovať smernicu Európskej únie, takže my to považujeme za veľmi pozitívnu vec, pretože umožňuje rovnaké východiska pre všetky podniky, aj keď kontrola aplikácie pre ktorou mimo Európskej únie môže byť komplikovaná. Takže treba posilniť rozpočet Národných orgánov na ochranu údajov, tiež tá komplexnosť pre tu rôzne aktéry a to zaťaženie pracovné je obrovské a na to myslím, preto dnes myslím, že veľa aktérov, veľa orgánov na ochranu údajov je poddimenzovaných, rovnako ich, rovnako ich financovanie. A preto myslím, že by to bolo treba posilniť. Ďakujem pekne. Nasleduje teraz pán Hendriksen. Ďakujem pekne, predseda. Ja si nemyslím, že to bola konkrétna otázka pre mňa, ale o to veľa pripomienok a rád by som zareagoval na príspevok eh, kolegu zo Španielska. Ja som na začiatku povedal, že ako malé stredné podniky rešpektujeme zákony a právny štát naše malé a stredné podniky musia dodržiavať legislatívu. Mám kriticky k tomu, ale to nariadenie existuje a musíme ho dodržiavať. To treba jasne povedať. My nikdy nežiadali a nikdy to nežiadame, každý v Bruseli to vie, ako VAPME my sme nežiadali výnimku pre malé a stredné podniky, pretože my nie sme výnimka, my sme to pravidlo. My žiadame aby legislatíva e, bola prispôsobená veľkosti malých a stredných podnikov. To je trochu iné. E, táto legislatíva bola vytvorená e, zároveň na veľkosť malých a stredných podnikov. A úplne súhlasím tým, čo bolo povedané v prípade GDPR. Je škoda, že tu nie je nikto z komisie, pretože oni by to mohli dosvedčiť my sme vždy súhlasili s tým, že v tejto zložke by nemali byť eh, výnimka pre malé a stredné podniky ani pre tie najmenšie, eh, pretože závisí to od rizik samozrejme. Takže aj v tom najmenšom podniku eh, môžu byť rizika. To je jasné, my sme to vždy hovorili a môžete to prečítať v našich stanoviskách, ale keď robíte legislatívu, tak treba zaistiť, že každý ju bude môcť dodržiavať. No, ste povedali nič nové. Prepačte, ale pani Koráca Bild povedala, že toto je historické nariadenie. Niekto iný povedal, že my sme veľmi dlho pracovali na tomto nariadení. Tam nie je nič nové, tak prečo ste na tom pracovali tak dlho? Ak to nie je nič nové, prečo usmernenia pracovnej skupiny podľa článku 29 zatiaľ nie sú pripravené prečo to jednoducho neskopírovali. Prečo členské štáty nie sú pripravené? Jedinú vec, ktorú žiadame, pozrite sa, základný text, texty na vysvetlenie nariadenia nie sú prijaté, alebo neboli, neboli ešte pripravené. Takže nemôžete čakať od malého podniku, že oni o tom už vedia, alebo že sú s tým oboznámení. Jediná vec je, my nech, nechceme výnimky, my len žiadame, aby v nasledujúcich, nasledujúcich mesiacoch aby verejné orgány na kontrolu ochrany údajov, aby len varovali, dávali napojeň, eh, napomenutia a nie hneď pokuty. Jako, treba sa snažiť My sme pomohli podnikom, aby splňali nariadenie. To chceme robiť. Chceme, aby toto nariadenie bolo rešpektované a dodržiavané. Ale myslím, že treba priznať, že ten text, to ešte nie je pripravený, no ale to, čo povedala pani Stevens, ste povedali jedna tretina, je belgických organizácií hovorí, že 50% podnikov v Belgicku sú na to pripravené. A, tak mimochodom, že 20% pripravených v Španielsku a v kampani a bola kampaň v Španielsku a v Katalánsku spolu s orgánmi na ochranu údajov, ale musím povedať, že niektoré texty ešte nie sú je jednotný výklad a ja som počul, že mali by si prečítať legislatívu. Prepačte, ale naši Podnikatelia už eh, pracujú 65 eh, hodín ročne, aby viedli svoje podniky a aby zamestnávali ľudí. Takže minimum, čo môžeme očakávať od vedených orgánov, je, aby eh, predložili jednoduchý text, v jazyku, ktorom budú rozumieť, ale nie sú ešte ani pripravené preklady. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. No a pani Geli na záver, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Ja cítim a chápem vašu frustráciu, že pracujete, začali ste pracovať na texte v 95. Dali ste dva roky spoločnosťam a nie len a spoločnosťam, ale aj verejnému sektoru na implementáciu textu a myslíte, že nie sú pripravení. Sa pýtate, prečo to tak je? ja ako eh, podpredsednička francúzskej organizácie na ochranu údajov vám poviem, čo vidím, čo sledujem. Vlastne za ostatných 20 rokov. No a za ostatných 8 rokov plnenie sa lepšie, to je, to je prvá vec. Veľký počet E, nových ľudí zodpovedných za ochranu údajov za posledných 6 mesiacov hlavne. E, koncom minulého roka boli, bolo 2600 členov vo Francúzsku a teraz ich máme 3600. A to je veľký nárast e, početný. To ukazuje záujem. My potrebujeme skutočne profesionálov na to, aby ochrana údajov reálne bola vykonávaná. Či verejný sektor sa tomu nevenuje ľudia mali inú prioritu, bolo tu nedostatok informácií, vedomostí, to je veľmi komplexné. Zanalýzite si ochranu údajov, vyskúšajte si to a bude vám to dlho trvať. A možno ani tá vaša analýza nebude správna. Takže ja skutočne súhlasím s stanoviskom Luka. Veľa podnikov má problémy dodržiavať a chápať tieto pravidlá, takže nedostatočné informácie, obavy z toho, že neurobia tú správnu vec. Takže my samozrejme čakáme na usmernenia, nemôžeme vždy len čakať, ale nepočkáte na usmernenia, a tak príjmete rozhodnutie a niekedy to nebude to správne rozhodnutie. Takže nie vždy je to jednoduché. Také moje vysvetlenie, čo môžem ja povedať. Mali by sme obviňovať spoločnosti, ktoré nerobia správnu vec, všetky štátne orgány a verejné, ktoré ne, nerobia to správne, ktoré teraz tvrdia, že a pýtajú sa, ako tu dodržiavať. Ja som mm, bol predtým v súkromnej praxi a ja som bol rada, aby ma oslovili osobne a spýtali sa, ako to držia doteraz. No a ja prednostňujem proaktívny prístup a budovať to plnenie do budúcnosti. Takže taký je môj prístup a ja si ho za, zacho, zachováme do budúcnosti. Vy ste sa pýtali, ako udržať vzťahy s orgánmi na ochranu údajov. No, my chceme, aby zohľadne všetky obavy a chceme zdieľať naše najlepšie osvedčené postupy a naopak. Samozrejme, veľké spoločnosti už roko boli takým hnacím, hnacím motorom, hnacou silou na vytváranie šablón a pomáhali, aby ochrana údajov pokračovala. Vždy to tak bolo, vždy som to vnímala ako duca francúzskej asociácie. Pre nás je veľmi dôležité mať úzke vzťahy s hlavnými a poprednými orgánmi na ochranu údajov. Tento princíp v rámci GDPR je veľmi dôležitý zjednodušiť život. My stále nevieme celkom presne, aké vzťahy s inými členskými štátmi a ich orgánmi na ochranu údajov budú prebiehať. Takže je tu istá neistota v tom, či by sme mohli spolupracovať len s francúzským orgánom na ochranu údajov, pretože tam je naše sídlo alebo také vedenie, alebo vždy, keď zavedieme niečo nové, či by sme mali z dialog s orgánmi členských štátov. Tu máme otázniky. Čo sa týka nástrojov, je veľmi dôležité používať nástroje, hlavne keď budujeme registre. My sme pracovali v viacerých jazykoch, tie IT systém, všeobecne je lokálny ten systém, takže musíme komunikovať eh, s každou krajinou, teda používať ten systém v viacerých jazykoch, podať, eh, vyplniť register A, sa so všetkými informáciami, so všetkými krajinami. To musí byť teda dostupné vo všetkých jazykoch. Užívame názor eh, pre hodnotenie dopadov ochrany údajov. Mm, viem, že mnohí poskytovateľia ho tiež používajú na vyvíjanie vlastných nástrojov. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Pán Ralo ešte požiadal slovo. Dostanete slova len na jednu minútu, prosím vás pekne, pretože musíme skončiť. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som sa prihlásil len preto, lebo zastupca malých a stredných podnikov, keď hodnotil moje vyjadrenie ako zaujímavé, tak buď to nepochopil, alebo ja som to zle vysvetlil, keď som povedal, že nariadenie neprináša nič nové, tak by bolo zmysluplné to, ako to zosmiešnil, avšak ja som nepovedal to, že neprináša nič nové, ja som povedal, že podstatne neprináša nič nové, pretože od roku 1995 malé a stredný podnik musí splniť právo z prístupu, právo na opravu, na zrušenie, povinnosť informovať, zhromažďujú údajov, zaistiť bezpečnostné opatrenia, aby sa zachovalo mm, tajenie a ďalšie podmienky pre údaje. Takže už máme 23-ročnú históriu za sebou tohto plnenia a to všetko sa odráža v tom nariadení. A ja pochybujem, že by sa to vyžadovalo od nejakého podniku. No, za zabudnutie to sa skôr vyžaduje od veľkých gigantov a nie od malých a stredných podnikov. Takže bez nejakého, alebo chcem povedať, že to má pomôcť. Ďakujem veľmi pekne a ja myslím, že toto bola veľmi dôležitá výmena názorov. Zaznelo tu veľa myšlienok a nápadov o tom, ako rekonať rozdiel medzi malými a strednými podnikmi a regulačnými orgánmi občanmi. Dovolte mi možno na záver povedať jednu vec, ktorá sa týka usmernení a výkladu usmernení kampaní. To je to žiadalo, samozrejme to všetko sa nemôže zrealizovať bez zdrojov a peňazí. Takže obviňovať len orgány na ochranu údajov, to je možno príliš málo. No, ja si myslím, že to hovorím, že úlohou, našou úlohou, úlohou zákonodarcov je zaistiť, aby boli dostupné zdroje. A To je, myslím, dôležitá lekcia. A samozrejme, myslím tiež, že je prirodzené, že orgány na ochranu údajov budú musieť rozhodnúť o tom, že nebudú uvalovať sankcie na malé spoločnosti, ktoré sa snažili inak iné by bolo neproporčné a to už je súčasťou my sme prijali toto uznesenie a vstúpi, začne sa používať eh, co maja. Ďakujem pekne, že ste tu, ďakujem, že ste prišli a teraz na treťom poschodí môžete s výťahom alebo pohybovými schodmi nás čaká obed a poč z prestávky a opäť sa tu stretneme po obede o 14.00 v tejto miestnosti. Ďakujem veľmi pekne za účasť a dobrú chuť.